So, colleagues, if everyone can take their seats now, we're very grateful. Thank you very much. So, Takže sa posadíme, ďakujem pekne. Dobré ráno, toto je spoločná schôdza výborov pre e, rozvoj a pre vonkajšie záležitosti. E, máme dva body programu. Prvým je samotná samotné, teda prvou, prvým bodom je samotný program schôdze. Neboli mi oznámené žiadne e, zmeny, takže program zostáva nezmenený a druhá, druhý bod sú oznámenia predsedajúcej, nemám žiadne, takže ďakujem pekne. Teraz prejdeme k tým podstatným veciam dnešnej mimoriadnej schôdze a tým je spustenie nového plánu humanitárnej reakcie pre Irak. Veľmi dôležitá konferencia, konferencia v mene výborov DV a AFED by som vás rada srdečne privítala na tomto podujatí na vysokej úrovni, ktorý je ktoré je spoluorganizované Európskou úniou a Spojenými národmi a spoluhostiteľmi sú aj výbory AFET a DV. Ctení hostia, ctené poslankyne a poslanci, dnešnej, dnešná konferencia prichádza v veľmi vhodnom čase. Rozsiahla humanitárna kríza v Iraku donútila takmer 3 milióny ľudí opustiť svoje príbytky a viac ako 8,2 milióna ľudí zostalo odkázaných na humanitárnu pomoc. Toto sú závratné čísla, e, nehovoriac už o tom utrpení, ktorým prechádzajú títo ľudia. Zatiaľ čo e, nápor, alebo teda ten, to zvýšená, zvýšené násilie naozaj zhoršuje humanitárnu situáciu a pretrvávajúci konflikt naozaj zvýrazňuje urgentnosť potreby pomôcť týmto ľuďom väčšina utečencov detí a vnútorne presídlených detí nemá prístup k vzdelávaniu a ich e, detstvo je e, poznačené konfliktom, traumatizáciou e, z konfliktných situácií. Včera na výbore DVEX som hovoril s predstaviteľmi, ktorí boli zastúpení na našej schôdzi a hovorili, že v priemere veko, vek týchto presídlených ľudí, osôb je asi 17 rokov. To je naozaj e, čas, kedy sa má e, človek venovať vzdelávaniu a oni prichádzajú v tomto období svojej mladosti o možnosť vzdelávať sa. Musíme sa preto tomu venovať. Musíme robiť viac na to, aby sme tie humanitárne potreby naplňali. Musíme sa sústrediť na poskytnutie vzdelávania pre túto generáciu. Teraz je naozaj veľkým potešením pre mňa privítať pani Kumvia Kan, asistentku generálneho riaditeľa humanitárnych záležitostí a námestničku pre poskytovanie humanitárnej pomoci OSN a pána Stylianidisa, komisára pre humanitárnu pomoc a rozvojovú asistenciu, rozvojovú pomoc. Vy ste tu, zastupujete úrad Orča, ktorý má na starosť koordináciu a poskytovanie takýchto reakcií v humanitárnych krízach. Vypočujeme si váš názor. Pán komisár Spinerendis, sme radi, že ste tu opäť. DV a FED privítali stratégiu komisie, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc pre Sýriu a pre Irak, ktoré sú ničené takýmto pretrvajúcim konfliktom. Parlament eh, volá alebo vyzýva medzinárodnú komunitu, aby zvýšila pomoc, ktorá smeruje do Iraku a do oblasti postihnutých. Vo svete sú peniaze a my sa musíme ubezpečiť, že tieto peniaze budú smerované do oblasti, ktoré ich e, potrebujú. Pán Brok, želáte si doplniť? Áno, nech sa páči. debate here is of the utmost importance. Ďakujem pekne. Táto diskusia, ktorá je naplánovaná, je mimoriadne dôležitá. Ja som práve diskutoval s predsedom irackého parlamentu a naozaj musím konštatovať, že je mimoriadne dôležité, aby došlo k nastoleniu stability v krajine. Budem predsedať eh, delegácii, ktorá vycestuje do Teheránu zajtra a ja si myslím, že to treba všetko vnímať celostne aby, v rámci jedného obrazu, aby sme nastolili stabilitu v regióne. Ak sa nám nepodarí v krajine ako je Irak vytvoriť takú inkluzivitu, inkluzívnosť a tú súdržnosť všetkých častí spoločnosti, tak potom e, budeme mať z toho ďalšie pridružené problémy. Ak tá sunická menšina v rámci krajiny nebude mať pocit, že je rovnocenným partnerom, ktorý zohráva svoju úlohu, tak potom bude e, naozaj e, problém e, uhasiť niektoré konflikty, ktoré tam neustále vznikajú. Som naozaj veľmi rád, že diskutujeme o otázkach humanitárnych a o otázkach rozvojovej pomoci v Iraku. Samozrejme, tam je predpoklad, že stabilita bude vychádzať z hospodárskych a spoločenských pomerov. To je kľúčové v prípade takéto otázky a preto som naozaj veľmi vďačný za prítomnosť eh, námestničky koordinátorky pre rozvoj humanitárnu pomoc za OSN. A samozrejme to centrum riešenia humanitárnych kríz, zohláva svoju úlohu a približí nám svoj pohľad. Samozrejme som e, veľmi rád, že môžeme o tom diskutovať aj s e, predsedom irackého parlamentu. Som každopádne e, veľmi rád, že vidím starého priateľa Tonyho Lejka. Ďakujem veľmi pekne, že si tu a môžeme viesť takúto širokú diskusiu. Ďakujem pekne a prajem plodnú diskusiu. Ďakujem. Teraz prejdeme k tým hlavným rečníkom dnes ráno. Najskôr dozdáme slovo pani Khan. Nech sa páči. Thank you very much, Madam Chair. Madam Chair, uh, Mr. Brock. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán Brock, komisár Stylianides. E, jeho Excelencia Budis pán Nagdabudis, eh, žené excelencie, dámy a páni, v mene eh, banky Muna, generálneho tajomníka OSN a eh, pána Stevena O'Briena, koordinátora pre otázky núzovej pomoci a všetkých partnerov, ktorí sa angažujú v Iraku. Chcem vám úprimne poďakovať za to, že ste tu dnes a že ste preukázali solidaritu s ľuďmi Iraku, s obyvateľstvom Iraku. Ďakujem parlamentu za to, že hostí toto podujatie. A takisto ďakujem európskym občanom za tú vedúcu rolu, ktorú na seba vzali, pokiaľ ide humanitárnu intervenciu v Iraku a po celom svete. E, páni ministri, ministerkyne, dámy a páni, počas predchádzajúcich 18 mesiacov irackí ľudia trpeli strašnú tragédiu, ktorá naďalej prebieha aj v súčasnosti. Pred rokom asi pol milióna Iračanov opustilo svoje domy z dôvodov bezpečnosti a z dôvodu rastúceho násilia v Anbare medzi ISIL a asociálnymi skupinami a e, vládou. V rámci niekoľkých dní sa to číslo zdvojnásobilo v rámci prevzatia kontroly ISILu nad veľkými časťami krajiny. Dnes takmer 3 milióny ľudí sú vnútorne presídlení. Mnoho rodín e, muselo viackrát zmeniť svoje bydlisko, tak aby ostávali krok pred e, tým strašným násilím, ktoré E, ničí celé regióny krajiny. Každý z týchto troch miliónov presídlených ľudí je dieťaťom, ženou alebo mužom, ktorý bol donútený opustiť známe bydlisko a komunitu a čeliť neistej budúcnosti. V nedávnej minulosti viac ako 237 tisíc ľudí utieklo z Ramady, keď to mesto bolo sa dostávalo pod kontrolu ISIL. E, viac ako 8 miliónov Iračanov teraz e, potrebuje núdzovú pomoc a ochranu. Všetky segmenty, všetky segmenty irackej spoločnosti, či sú to jezidi, kresťania, šabakovia, turkmeni, šiovia, suniti a kurdovia, všetci boli ovplyvnení násilím a násilnosťami. Hospodárstvo bolo narušené a polnospodárska výroba poklesla. Nemocnice a inštitúcie zdravotníckej starostlivosti boli poškodené a zničené Dokonca v bezpečných oblastiach e, došlo k zvýšeniu nezamestnosti a nákladov na živobytie a došlo k poklesu miest. Ženy a deti e, boli unášané, boli vystavené systémovému, systematickému sexuálnemu násiliu a vykoristovaniu. Niektoré deti utrpeli stratu rodičov, ostatné boli prinútené utekať alebo no, teda v snahe zachrániť si životy vnútorne presídlené rodiny e, hľadajú útočisko kdekoľvek len dokážu a môžu v školách, opustených budovách, e, popri cestách a v check, pri checkpointoch e, snažia sa takto prejsť aj do bezpečnejších území. Nemajú prístup k tým najzákladnejším službám, k príbytku, čistej pitnej vode, zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu. Dámy a páni, v reakcii na túto zúfalú situáciu Spojené národy a jeho partnery dramaticky zvýšili svoje programy v rámci krajiny počas predchádzajúceho roka. Humanitárna operácia v Iraku je teraz jednou z najväčších a najkomplexnejších eh, v rámci sveta. Poskytuje podporu viac ako 2 miliónom Iračanov v rámci každej samozprávy v krajine, každý mesiac. Je rozdávaná voda, splaškovaná voda a základné položky alebo teda predmety na prežitie pre týchto ľudí. Milióny ľudí dostávajú pomoc prostredníctvom mesačných prídavkov jedla, ktoré sú distribuované v táboroch a takisto dostávajú e, zdravotné pomôcky a lieky. Ale tieto humanitárne programy sú naozaj vystavené riziku nedostatkom financií. Bez dodatočnej podpory je možné, že viac ako 50 humanitárnych programov bude redukovaných alebo zavretých, počnúc e, nadchádzajúcimi týždňami je to skutočné riziko, že milióny ľudí e, nebude mať k dispozícii čistú pitnú vodu, stravu alebo e, základné zdravotnícke služby. Preto sme tu, aby sme spustili plán humanitárne, humanitárnej odozvy alebo reakcie pre Irak, ktorý vychádza z aktualizovanej stratégie, ktorá odráža zhoršujúcu sa situáciu počas predchádzajúcich 9 mesiacov. Plán vyzýva na vyčlenenie 497 miliónov dolárov na poskytnutie pomoci, ktorá bude zabezpečovať záchranu životov a ochranu viac ako 5,6 miliónov ľudí v Iraku na zvyšok roka. Všetci sme boli svedkami, ako táto kríza prepuká najdramatickejším spôsobom v našich televíziách a na počítačových monitoroch. Od, e, alebo počnúť s tým násilným prevzatím Mozulu až po obrazy rodín, ktoré uviazli na vrchu Sinjar a nedávnemu padnutiu Ramadyho, Ramady snažíme sa nájsť riešenie a ukončiť to násilie. Musíme urobiť skutočne všetko, čo je v našich silách, aby sme im pomohli. Ľudia v Iraku potrebujú našu pomoc teraz. Tento plán humanitárnej odozvy alebo reakcie poskytuje konkrétny spôsob, ako ísť vpred a ako riešiť tieto naliehavé potreby žien, detí, chlapcov a mužov po celom Iraku. Nemôžeme ich sklamať. Ďakujem pekne. Thank you, thank you. Ďakujem veľmi pekne, pani Kang. Takže nech sa páči, dávam slovo. Pánu komisárovi. Milá pani predsednička, poslanci, excelencie, veľvyslanci, ministri, dámy a páni. V prvom rade sa chcem poďakovať predsedovi Európskeho parlamentu, výbor, predsedom výborov, ktoré hostia túto dôležitú, e, dôležitú akciu. Čas ukázal, že chceme pomôcť Iračanom, aby dokázali prekonať týto, túto tragédiu vojny, aby pripravili lepšiu budúcnosť pre budúcu generáciu Iračanov. Taktiež sa chcem poďakovať doktorovi Salimovi Abdullah Al-Jaburi, ktorý je e, predsedom irackého parlamentu a doktorovi Ali Sindi, ministrovi pre plánovanie e, kurdistanskej regionálnej vlády za to, že prišli medzi nás. Ďakujem vám za to, že ste sa zapojili do dnešnej aktivity, milí priatelia. Uplynul viac ako rok od prvej vlny presídlovania v Iraku a krajina ešte stále trpí týmto zničujúcim konfliktom. Konfliktom, ktorý vytvoril jednu z najhorších humanitných kríz našej doby. Dovolte, aby som využil túto príležitosť na to a vyjadril silné odsúdenie EÚ, e ISIS sú a jeho terori- teroristických metód naháňania, naháňania hrôzy. To všetko treba ukončiť. Čoskoro pôjdem na návštevu do Bagdadu. Moja návšteva má dva ciele. Poprvé, chcem osobne vyjadriť solidaritu Európskej únie obyvateľom Iraku a ich vláde. A po druhé, chcem ubezpečiť, že náš záväzok je pevný a dlhodobý a zároveň sa chcem pozrieť priamo v teréne na to, aká je situácia, aby som mohol posúdiť potreby a videl nedostatky. Napríklad to, čo trápi e, interne presídlených ľudí v Bagdade. Ľudia, ktorí museli opustiť svoje domovy a majetok, sú to ľudia z rôznych rôznych e, dedín, vrátane Ramady, z ktorých viac ako 200 tisíc ľudí utieklo. Budem tam, budem s nimi, aby som si osobne vypočul, aké skúsenosti, aké strašné skúsenosti museli prežiť. Chcem si vypočuť ich obavy a chcem im povedať, že nie sú sami Už ste si vypočuli e, stručnú informáciu o irackej humanitnej tragédii predo mnou. Počuli sme o miliónoch ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Takmer polovica z týchto ľudí sú deti. A ich počet rastie o 400 za jeden rok. Avšak To najhoršie možno ešte nie je za nami, keďže konflikt je stále intenzívnejší. Takmer 2 milióny ďalších osôb bude presídlených do konca tohto roku. Táta, táto, krajina, táto krajina trpí všade, v každej obci. O chvíľu uvidíme video, ktoré ukáže skutočnú tvár tejto tragédie. Sú to ľudia, ktorí závisia od našej e, reakcie. My musíme, naša zodpovednosť je kolektívnou zodpovednosťou. Naša solidarita musí ďalej pokračovať, musí byť hmatateľná. Som veľmi rád, že Európska únia e, sa hlási k svojej morálnej zodpovednosti. Od začiatku krízy je Európska únia medzi najväčšími donormi pre Kirak a ok, popri Saudskej Arábii, ktorej ďakujem za ich všeobecnú podporu. Napriek tomu naša kolektívna podpora musí byť silnejšia. Realita je taká, že humanitná reakcia v Iraku je kriticky nedostatočne financovaná. Výsledkom toho je, že vidíme napätie a hrozbu, že milióny ľudí zostanú bez prístupu k vody, k potravinám, k prístrežku, k zdravotnej starostlivosti. To znamená k tým úplne základným aspektom potrebným pre prežitie. Je, ide tu naozaj o otázku života a smrti. Okrem toho, Situácia je tiež veľkou bezpečnostnou hrozbou. Má destabilizujúci účinok na celú krajinu, na celý región a na krmi začarovaný kruh e, násilia, zabezpečenie financovania, aby sme pomohli obetiam krízy v Iraku, nie je len morálnou povinnosťou, je to pre nás aj bezpečnostnou nevyhnutnosťou, preto sa z toho musí stať vysoká priorita pre EÚ, pre iracké úrody, úrady pre medzinárodné spoločenstvo. Naša podpora musí byť zásadná. Musí sa dostať ku všetkým zraniteľným osobám, musí vychádzať z potrieb, nie z politických e, výhod a určite bez ohľadu na náboženstvo, bez ohľadu na národný etnický pôvod, príslušnosť, e, geografickú polohu. Milí priatelia, teším sa na prezentácie a dnešné diskusie, ale skôr ešte predtým dovolte, aby sme si spolu pozreli video, ktoré pripravilo e, OSN k e,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 اقبلي طلعوني život má, nemá žiadnu hodnotu. Prečo je to tak? V tomto svete život má stále nižšiu hodnotu. Vyhnaní a presídlení ľudia sú obrovským problémom v Iraku. Potrebujeme naliehavú pomoc, naliehavú pomoc Organizácií spojených národov a iných medzinárodných organizácií, tak aby sme boli schopní zabezpečiť túto pomoc, aby sme mohli distribuovať, aby sme mohli poskytnúť ubytovanie pre ľudí, ktorí boli vyhnaní zo svojich domovov. Od začiatku kríze sme dali k dispozícii naše rozpočty, otvorili sme domovy na to, aby sme pomohli týmto ľuďom. Nie sme schopní sa s tým vysporiadať sami. Je to medzinárodná zodpovednosť. Hovoria, že aby sme počkali ešte deň, ešte týždeň, ale je to ťažké. Každý deň je horší a horší. Mám deti, najmenšie sú dvojčatá. Naozaj som veľa vytrpel, aby som sa o nich eh, mohol starať. E, utrpenie znásobené dvoma tisícmi. E, bodaj by tento kúpeľ v studenej vode, tento kúpeľ e, v studenej vode mohol zmierniť ich bolesti. Zaslúžia si takéto malé telička to, že sa teraz nachádzajú v púšti pod stanom. camps in uh, close to April. niektorých e, táboroch e, nielen v Iraku, ale aj v Jordánsku, situácia v Libanone, Turecku je situáciou, ktorá predstavuje neludské okolnosti, neludské životné podmienky pre ľudí, ktorí v nich musia žiť. A to ukazuje, že musíme s tým niečo spraviť. Vieme, že musíme pomôcť v humanitnej oblasti, ale musíme nájsť aj politické riešenie, lebo tábory možno liečia symptómy, ale neliečia ich dôvody. A preto ma veľmi zaujíma, čo, chce poved- čo povie pán Salim Abdullah Kapuri, predseda eh, irackého parlamentu, ktorý má veľkú zodpovednosť na svojich predsiach, nielen ako, e, zo svoje, z titulu svojej funkcie, musí sa snažiť o to, aby aj Irak mal šancu na stabilizáciu, čo je taktiež podmienkou pre úspech našej pomoci. Takže, pán mm, e, predseda, dávam vám slovo.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 Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. A teraz by som dal slovo predstaviteľovi Unicevu pánovi Lejkovi. Ďakujem veľmi pekne, pán Brok. Ďakujem všetkým, ktorí tu sú. Dovolte, aby som znovu Počujete ma, prosím? Dobre. Takže by som začal veľmi skromným, skromnou dobrou správou a to je, že Irak sa nestal zabudnutou krízou, ako sme sa mnohí obávali, keďže svet by sa pozeral na nové objavujúcej sa e, krízy. Irak je každý deň v našich správach, e, v novinách, v diskusiách. Tá zlá správa je, že tieto titulky, diskusie, blogy sú veľmi často o vojenských a politických konfliktoch a nie o ľudských obetiach, o ľudskom utrpení, ktoré priniesli. Takmer pred rokom sme boli zhrození exodom stoviek tisícok ľudí z Mosulu, e, utrpením jezidov, predajom muž, e, žien a detí na trhu ako dobytka. E, mnoho sexuálneho násilia, vraždy. Dneska chýba taká, takáto pozornosť venovaná e, ľudským potrebám, humanitným potrebám. A preto potrebujeme spustiť budíček, aby sme upozornili na rozsah tejto krízy, ktorej koniec nevidno. Takže najprv niekoľko čísiel. Ako už povedal pán Stiliniades, viac ako 8 miliónov ľudí v Iraku, polovica z nich detí, potrebuje nevyhnutne pomoc. 8 miliónov, predstavte si na chvíľočku, ten počet ľudí 5 krát väčší, ako je počet obyvateľov bruselskej metropolitnej oblasti. To je ten počet ľudí, ktorý potrebuje pomoc. V minulom mesiaci bolo vyhnaných 180 tisíc ľudí z Ramady ako keby to nestačilo k tej štvrť milióna utečencom zo Sýrie, ktorí hľadali pomoc. Kurdistan má teraz takmer milión interne premiestnených, presídlených osôb a utečencov. To nie sú len čísla, to nie sú len suché štatistiky. To sú ľudia, ľudia ako tí, ktorých sme videli vo filme, Rodiny, ktoré museli opustiť svoje domovy, stratili prácu obce. Mnoho mužov a žien, ktoré bojujú o prežitie, aby deti boli bezpečné, zdravé, šťastné. A deti sa potrebujú hrať a učiť. Táto kríza má dopad nielen na utečencov a interne premiestnené osoby, ale je to aj veľká záťaž pre hostiteľské obce vlády, humanitné agentúry, ktoré sa všetky snažia držať krok s e, týmito e, narastajúcimi potrebami. Vidíme, že veľmi často je problémom už samotný prístup. Prístup veľmi často kontrolujú ozbrojené skupiny Okrem toho je to nepredvídateľnosť tejto situácie. Bezpečnostná a bez, humanitná situácia sa mení takmer každý deň. Veľký počet ľudí sa premiestňuje každý deň. Veľmi jasne vidíme stovky tisíckých nových vnútorne e, premiestnených osôb, ktoré budú obeťami eskalujúceho konfliktu ale dokonca aj v týchto podmienkách by nás mali povzbudzovať naše výsledky, ten rozdiel, ktorý predstavujeme. My spolu s podporou vlády dodávame e, vodu, ktorá zachraňuje život, potraviny, základnú hygienu pre 2 milióny ľudí, ktorí, sa, ktorí sú v pohybe. 30 táborov bolo od minulého júla vybudovaných, je v nich 240 tisíc ľudí. Budujeme ďalších 13 táborov. Potom, ako prišli prvé správy o detskej obrne, sme začali očkovať a zas, podarilo sa nám pokryť 5,3 milióna ľudí. A to je pozoruhodný výsledok, keď si predstavíme, aká zložitá je táto bezpečnostná situácia. Približne 270, 270 eh, tisíc premiesnených detí sú tie najnevinnejšie obete tohto konfliktu. Majú takto aspoň nejaký prístup k, e, k vzdelaniu, pretože e, je to nás, sme to my a my im potrebujeme pomôcť, ale to, čo poskytujeme, ešte stále nestačí. 4,4 milióna ľudí, osôb, potrebujú potravinovú pomoc Viac ako 3 milióny detí a mladistvých nemá prístup ku kvalitnému vzdelaniu, primeranému vzdelaniu. 650 tisíc premiestnených detí stratili takmer jeden rok školského vzdelávania. Vyše 7 miliónov ľudí potrebuje vodu, hygienu, zdravotné služby, pretože choroby, ktoré sú spojené s týmito službami, prekvitajú v týchto zraniteľných obciach, komunitách. Je to cholera, a tak ďalej. A okrem toho, to veľké násilie, surovosť, ktorú vidíme v Iraku, najmä deti a ženy, ktorým hrozí fyzické zneužívanie, pohlavné zneužívanie, otroctvo. Mňa e, jednoducho už len e, sa hrozím, keď musím použiť slovo zotročenie, ale pritom toto všetko sa deje. Deti sa používajú ako samovražedný e, útočníci a ľudské ciele. Každá deprivácia, každé násilie má dopad nielen na súčasnosť dieťaťa, ale jeho budúcnosť. Kombinácia zlej výživy, zlá zdravotná starostlivosť, nedostatok vzdelania ohrozuje mladú generáciu ľudí. Bez zdravých tiel a, masly, a mysle si predstavte, ako budú rozmýšľať v budúcnosti, ako dokážu prebudovať Irak, keď nebudú E, keď sa im nepomôže. Je tu toľko potrieb, toľko problémov, ktoré nedokážeme e, momentálne riešiť. To by nás mohlo zastrašiť, odradiť, ale ja chcem povedať, že 70% z toho, čo by sme mali spraviť a 80% z toho, čo by sme mali spraviť, predstavuje e, veľkú pomoc tisíckam, stovkám tisíckam ľudí, detí a rodín, pretože bez našej pomoci by sme museli zavrieť niektoré tábory v nadchádzajúcich mesiacoch. Takže toto je naozaj veľmi naliehavá výzva. Ako naliehavá? Potravinová e, e, pomoc sa už zmenšila v, guverna, v, guver, v provincii Dahuk, kde je najväčší počet premiestnených osôb to znamená, že dochádza aj k znižovaniu ďalších služieb v táboroch pre premiestnené osoby. A to prichádza práve v kritickej dobe, keď nastávajú najhorúcejšie mesiace a najväčšia hrozba šírenia chorôb. Napriek týmto potrebám, ale musíme byť realistickí. Vieme, že globálne humanitné potreby rastú, ale globálne zdroje sú obmedzené. Takže je to veľmi ob- neobvykle znížili sme našu pôvodnú výzvu o polovicu a potom sme ju znovu znížili. To znamená, že preto naša výzva je o to naliehavejšia. Na nadchádzajúceho pol roka potrebujeme 500 miliónov dolárov. Bez nich naša pomoc kolabuje a to si nemôžeme dovoliť, aby sa stalo. Nemôžeme sklamať odvážnych obyvateľov Iraku, ktorí každý deň bojujú o prežitie. Každý krát, keď sa stretnem s týmito ľuďmi, každý krát, keď vidíme svete z oky vnútorne premiesnených osôb, si uvedomujeme, aké sú ich psychologické a fyzické problémy. Nedávno som navštívil okres Ainkava Erbil v januári tohto roku. Bola tam nedobudované nákupné stredisko a našiel som tam rodinu, ktorá si tam našla útulo, keď ušla z domu. Bola tam manžel, tehotná manželka, staršia slepá matka a tri malé deti, ktoré tam prišli po ceste, ktorá trvala 4 dní. Napriek týmto ťažkým podmienkam, e, málo miesta, žiadne súkromie, boli vďační za pomoc, ktorú dostali, najmä preto, že e, druhé dieťa, e, druhá dcera rodiny sa tam bezpečí narodila. Kaž, manžel mi povedal, to je nič porovnaní s tým, čo sme opustili. My sme jednoducho šťastní, že sme tu a v bezpečí. Toto počúvam stále a stále. To len zdôrazňuje, aká dôležitá je naša pomoc, aby obyvatelia Iráku a Sýrie dostali nielen pomoc, ale aj nádej. Napriek tomu utrpeniu, ktoré museli ich rodiny prežiť, mnohí ešte majú nádej. Nádej pre seba, pre Irak, pre región, pre našu budúcnosť pretože my máme spoločnú budúcnosť. Preto tá pomoc, o ktorú dnes žiadame, to nie je pomoc pre agentúry OSN. Je to skôr tak, že my v OSN môžeme pomôcť týmto rodinám, týmto deťom v ich nádeji na život. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Andrew Lake. Teraz dostane slovo pani doktorka Margaret Chan, generálna riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán Brok, pani McKeven, pán predseda, vážený pán komisár Stylianidis a samozrejme moja sestra pani Kán a takisto moja sestra Tony Lake, tak povedať. Vážené excelencie, dámy a páni, Dobré ráno, to tiež som povedal pánovi Lekovi sestra, tak to bol e, taký špeciálny titul pre neho. Dnes ráno ste počuli litániu hrozných štatistík, ktoré ilustrujú zúfalstvo irackého obyvateľstva. A môj brat a sestra Tony e, to tak živo popísal, popísal, ako ste mohli vidieť aj z toho z tých filmových záberov. Situácia je zlá, naozaj veľmi zlá a rýchle sa zhoršuje sektárske násilie a napätie a ozbrojený konflikt eh, zabraňuje príležitostiam a možnostiam pre toto obyvateľstvo nájsť bezpečné útočisko. Prístup k potravinám a k zdravotníckým službám eh, je eh, nevyhnutný pre viac ako 8 miliónov ľudí. Populácia, ktorá v súčasnosti dostáva zdravotnú starostlivosť, je z tých 77 projektov a teda centier zdravotníckých, tá je odhadovaná asi na úrovni 7 miliónov ľudí. Tie zdravotnícke zariadenia sú preťažené a dodávky liekov sú nedostatočné, dochádzajú. Aj v tých najpostihnutejších oblastiach 14 nemocníc a ďalšie zdravotnícke strediská boli zničené alebo poškodené. V niektorých oblastiach viac ako 45 všetkých zdravotníckých profesionálov, alebo teda ľudí, ktorí vykonávajú zdravotnú starostlivosť, utiekli v snahe zachrániť si život. My hovoríme o tom, že je nevyhnutné ochraňovať eh, zdravotníckých pracovníkov, ambulancie a takisto tieto zdravotnícke centra. To musia rešpektovať všetky strany konfliktu. Verejné služby, ktoré sa týkajú dodávok vody, sanity, hygieny, tie kolabujú. Preplnené nehygienické miesta a teda aj takéto podmienky prinášajú e, riziko infekcie pre mnohých, hlavne pre tých, ktorí boli vnútorne presídlení. Extrémne vlny horúčavy, ako to popísal aj Tony, tie pridávajú tomu riziku, ako aj k tej mizérii ľudí. Prípady osýpok, tie sú hlásené zo všetkých 18 samozpráv. Cholera sa šíri epidemicky. Leishmanioza sa tiež šíri veľmi rýchle Dva prípady detskej obrany boli potvrdené minulý rok a irácka teda situácia v, tejto, v tomto ohľade sa naozaj zhoršuje v Iraku. To je len e, príkladom toho, ako kolabuje zdravotnícky systém, kde ľudia nemajú prístup dokonca ani k tým najzákladnejším spôsobom a formám prevencie, ako je očkovanie. Ako vieme z minulých skúseností, vírusy detskej obrny, ako aj iné vírusy, sú veľmi inteligentné a adaptabilné. Oni veľmi inteligentne dokážu využiť e, príležitosti a možnosti, ktoré sa im núkajú v rámci konfliktov. A e, ľudia, ktoré majú chronické stavy, e, či choroby srdca, diabetes, tí potrebujú nevyhnutný prísun liečiv. Zatiaľ, čo vo väčšine prípadov došlo k prerušeniu zdravotníckej starostlivosti, takisto došlo k prerušeniu takýchto tokov a prílevu humanitárne agentúry, ktoré sa maximálne snažia zaplniť tieto medzery v zdravotníckej starostlivosti, tým hačí ich úsilie neprístupnosť tých ciest a prístupových ciest a takisto nespolahlivý elektrický prúd, ktorý častokrát vypadáva. Napriek týmto výzvam partnery v rámci zdravotníckého klastra alebo toho zoskupenia naozaj sa maximálne snažili, aby tie zdravotnícke služby boli poskytované. Milióny e, sme do, teda dostali pomoc vo forme nejakých zdravot, zdravotníckých liečiv, ale takisto deti dostali očkovanie proti detskej obrne, ako hovoril Tony. Ale bez tých financií, dámy a páni, ktoré by partneri poskytovali na poskyt- zabezpečenia takýchto služieb, tak 80% a viac takýchto zdravotníckých centier a stredisk by bola donútená, boli donútené zavrieť do júna a už ten jún nastal, treba si na chvíľu uvedomiť, čo to znamená pre iracké obyvateľstvo. Tehotná žena, ktorá sa snaží e, bezpečne svoje dieťa priviesť na svet, e, dieťa s zápalom plúc, e, s hračkou, choroby, ktoré sa stávajú smrteľnými, ak nie sú včas liečené, človek s vysokým tlakom, ktorý potrebuje svoje lieky na to, aby sa vyhol ischemickej príhode alebo infarktu, plus pacienti, ktorí majú chronickú bolesť a ktorí potrebujú aspoň lieky na zmiernenie takejto bolesti. Treba si uvedomiť, čo to znamená z pohľadu bezpečnosti, zdravotnej starostlivosti a zdravia v tom regióne a nad rámec tohoto regiónu. Prepuknutia vírusov, tie sa nepozerajú na hranice, keď teda vírusy prepuknú. Dámy a páni, záverom mi dovolte opäť zdôrazniť skutočnosť, že irackí ľudia potrebujú zúfalo našu pomoc. E, zabezpečiť e, zdravotníckú starostlivosť pre týchto ľudí je humanitárnym imperatívom, ale zároveň aj predpokladom, predpokladom pre dlhodobú obnovu tejto krajiny a jej stabilitu, pretože je možné spraviť tak veľa s jednoduchými a nenákladnými intervenciami. Financovanie zdravotníctva spolu s e, vonkajšími intervenciami ale prispieva k zmierneniu tej mizérie a zúfalstva pre teda tých miliónov ľudí. Prosím, dajte im nádej. Ďakujem. Um, thank, thank you, Dr. Chan. Ďakujem pekne, pani doktorka Chan. O doboch rečníkov sme si vypočuli to je naliehavej potrebe konať v tejto chvíli a myslím si, že to kladie naozaj veľmi veľkú zodpovednosť e, a ťarchu na plesia všetkých, aby sme konali, keď si uvedomíme, že do konca júna by mohli zavrieť tieto zdravotnícke strediska. E, máme tu naozaj e, oblasť sveta, ktorá má bezprecedentnú potrebu zdravotníckej starostlivosti. Musíme e, sa vynasnažiť, lebo ináč budeme konfrontovaní ešte s horšími zobrazeniami a fotografiami a to nás bude ťažiť, to bude ťažiť naše svedomia. Poprosím teraz o zmenu ľudí v paneli. Budeme mať ďalších rečníkov, pani Líza Mekov. Nech sa páči.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 Takže našim ďalším rečníkom je pani Lise Grant, ktorá je e, námestničkou generálneho tajomníka OSN pre a je zodpovedná za pomoc Iraku. Taktiež je aj rezidentným koordinátorom humanitnej pomoci pre Irak. Myslím si, pani Grant, nikto nie je povolanejší než vy hovoriť o tom, čo sa deje v Iraku a čo by sme mali dneska spraviť. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte, aby som sa poďakovala kolegom, komisárom, ostatným, ktorí tu, komisárovi, ostatným, ktorí tu dnes hovorili. Ja by som vám chcela povedať, ako vyzerá tá humanitná výzva, čo potrebujeme. Máme aj PowerPointovú prezentáciu mojejho príhovoru. To najdôležitejšie, čo by sme chceli povedať, je, že humanitná kríza v Iraku je najzloži- jednou z najzložitejších na svete. To je vec, o ktorej už hovorili aj kolegovia dnes ráno. Momentálne je to aj tá, čo sa najrychlejšie rozširuje, rozvíja. Počet ľudí, ktorí potrebujú pomoc, sa štvornásobil za rok a preto Spojené národy hovoria, že je to kríza, ktorá sa rýchlo rozširuje, rozvíja. Ako ste povedali, kríza má dopad na každého na každú z 18 provincií krajiny. Z počtu tých ľudí, čo potrebujú pomoc, to vidíte na tejto mape, to vidíte, kde sa tá potreba koncentruje. Čím väčší červený krúžok, tým viacej ľudí potrebuje pomoc. Vidíte, že v Anbare máme viac ako milión ľudí, ktorí potrebujú pomoc. V Ninive 1,3 milióna ľudí, v Kirkuku 1,8 a podobne. Takže celkové, ako vidíte, kolega to už povedali, 8,2 milióna ľudí potrebuje pomoc. Vieme, že v najbližších mesiacoch sa humanitná situácia ešte zhorší. Naše núdzové plány hovoria, že 1,7 milióna ďalších ľudí možno bude potrebovať pomoc. To znamená, že do konca roka budeme mať 10 miliónov Irakov, ktorí budú potrebovať nejakú formu pomoci na záchranu života. Celkový počet obyvateľov krajiny je 36 miliónov. Okrem toho, že je to jedna z najväčších, najzložitejších, najprchavejších kríz vo svete, je to aj jedna z tých kríz, ktorá skutočne vyčerpáva možnosti humanitnej pomoci. Videli ste rôzne štatistiky, Tony Lake a ostatní zdôraznili, viac ako 4,4 milióna ľudí potrebujú jedlo. Veľmi dôležité je, že tie kľúčové polnohospodárske oblasti, vrátanie veľkých častí Iraku aj v Sýrii sú pod kontrolou ISIS, ISO. Potom to, čo je pre nás veľmi dôležité, je, že hostiteľské komunity obce otvorili e, svoje brány, vítajú týchto ľudí, sú veľmi štedrí. To, čo sa ale deje, je, že náklady na túto štedrosť sú obrovské. Vieme, že mnohé hostiteľské spoločenstva chudobnejú kvôli tomu 100 tisícky obyvateľov domácnosti sa dostáva do chodoby, pretože pomáhajú mnohým presídlencom. Takže v Iraku ide o veľa. Je to skutočne veľmi dôležité. To je to, čo povedal aj predseda parlamentu, komisár Tony Lake a ostatní. Krajina je teraz na e, hrane zlomu. To je to, čo nemôžeme dostatočne zdôrazňovať. Ak skolabuje humanitná pomoc, a to môže, ak neprídu peniaze, takto národné zmierenie v Iraku bude ohrozené a dojde k ďalšej fragmentácii práve v tom čase, keď ide o tak veľa v Iraku. Práve teraz tu potrebujeme zasiahnuť, pomáhať, preukázať solidaritu vláde a obyvateľom krajiny. O tom už hovorili viacerí z nás dnes ráno. Dochádza k jedným z najhorších porušení ľudských práv v Iraku. Preto humanitní part- partnery pre humanitnú pomoc hovoria, že je to predovšetkým aj um, kríza ochrany. Hovorili sme o tom násilí, ktorému sú vystavení Iračania. Hovoríme o celej generácii mladých ľudí, ktorá je ohrozená. Taktiež sme hovorili o tom, že je tu sektárske napätie, ktoré sa zvyšuje a ohrozuje nádej na bezpečný dobrovoľný návrat tých e, premiestnených osôb. Asi tretina krajiny, to je to tmavo-modré a stredne modré, je krajina, kde sa dá ťažko dostať. Je to presne v týchto oblastiach, kde odhadujeme, že žijú tí najzraniteľnejší. To sú tí, ktorých, o ktorých si robíme najväčšie obavy a tí sú presne na tých miestach, ktoré, kam sa najťažšie vieme dostať. Každý, kto sleduje správy o Iraku, vie, že veci sú z hľadiska humanitných e, aspektov na ceste len k horšiemu. Takto to bude. To v lete je jasné, že to takto bude. V najbližších mesiacoch, vzhľadom na konflikt, vzhľadom na tie rôzne povstalecké skupiny budú rásť potreby v oblasti humanitnej pomoci. Povedali sme, že môže to byť až 1,7 až 2 milióny ľudí. Máme plán, ktorý sme si pripravili na túto situáciu a jedno z očakávaní je, že boj môže mať dopad na viaceré komunity a mesta súčasne a v mestských oblastiach budú celé okresy, tak ako sme videli v Ramade pred dvomi týždňami, jednoducho opustia svoje domovy, lebo sa boja o život. Za 48 hodín viac ako 50 tisíc ľudí utieklo z Ramady. My očakávame, že v najbližších mesiacoch budeme svedkami podobnej situácie, aká bola v Ramady. Humanitní, partnery pre humanitnú pomoc robia všetko, čo môžu, aby pomohli. Dovolte, aby som sa poďakovala tým, ktorí nám najviac pomáhajú. Mimovládne organizácie, organizácie, ktoré pracujú v komunitách, ktoré sú v prvej línii, ako Tony Lake spomenul, ako doktor Chan spomenul, v minulých rokoch sme mali 150 organizácií, ktoré boli v teréne a pomáhali každý mesiac 2,5 milióna ľuďom. Keď hovoríme o operácii, tak musíme byť úprimní, Musíme byť úprimní a priznať si vlastné problémy. Je to operácia, ktorá sa veľmi rýchlo rozrastla, ale úprimne my sme bojovali s tým, aby sme držali krok s jej náročnosťou, aby sme dokázali uspokojiť potreby. Preto došlo k reforme operácie a preto došlo aj k jej reštrukturalizácii. Teraz vytvárame operačné centrum humanitnej pomoci. Snažíme sa pri pripraviť na budúce situácie, na to, čo bude v lete. Vytvárame spoločné sklady. Ako som povedala, máme plán pomoci pre celú krajinu. Prichádzame so štandardizovanými posudkami, hodnoteniami, aby sme mali čo najlepšie, najpresnejšie čísla a náš koordinačný mechanizmus s vládou sme posilnili. Jedna z tých naj, impresívnejších častí našej operácie je, keď hovoríme o mechanizme rýchlej reakcie, tak to je mechanizmus, ktorý v prvých 48 hodinách rodine, ktorá uteká, poskytne pomoc, to hovorím o OSN a ďalší, ktorí im dokážu v týchto prvých 48 hodinách dať taký záchranný balíček, ktoré sú základné potraviny, hygienické potreby. Proste je to niečo, čo majú v takej škatuli, v taške Takže keď rodiny utekajú, prídu e, tieto organizácia pomáhajú im. Potom neskôr, keď sa usadia, dostanú ďalšiu pomoc, väčšiu, aby mohli vytvoriť domácnosť. Hovoríme o dvoch miliónoch ľudí v tisíc rôznych miestach, ktoré dostali takúto pomoc tento rok. My sa obávame, že za posledné týždne sme jednoducho tieto balíčky vyčerpali. To znamená, že potrebujeme ďalšiu takúto pomoc, keď padne ďalšie mesto, Samara alebo iné, budeme mať takúto situáciu, že nebudeme môcť pomôcť takýmito baličkami prvej pomoci na záchranu života v prvých okamžikoch. Ešte pokiaľ ide o mechanizmus rýchlej pomoc, reakcie chcem povedať, že dokážeme sa takto dostať ľudia v tým najextrémnejších okolnostiach a takto im tam pomôcť. Už sme hovorili o tej e, e smutnej realite, o ktorej, ktorú vidíme my sme museli znížiť pomoc o 50 v najbližších mesiacoch ak nedostaneme peniaze. Toto naozaj nie je hyperbola, nezveličujem, to je jednoducho tvrdý fakt. 50% našich operácií budeme musieť zrušiť, ak nedostaneme peniaze. Ako Tony povedal, náš svetový program potravinovej pomoci musel znížiť potravinové prídely. Vidíme mnoho E, zariadení, ktoré budeme musieť zavrieť v najbližších mesiacoch. Je to také domino. Vidíte jednoducho, že ten deň, keď sa zavrie napríklad klinika, 77 klinik teda sa má zavrieť. To prvá padne, padne v ďalšie. A ako som povedala, tieto záchranné baličky nám tiež pomaly končia. Ďalšia vec, ktorú chcem povedať, a to je to zásadné, vláda Iraku vedie túto operáciu. Vláda je plne zapojená do tejto operácie, je v jej popredí. Vláda Iraku poskytla prístrežky, tábory, peniaze, otvorili školy, kliniky, ale sú v ťažkej situácii. 40 ich rozpočtu e, stratili v dôsledku klesajúcich cien ropy a majú ďalej problémy, musia bojovať proti ISA, nemajú na to jednoducho zdroje. V, za normálnych okolností krajina ako Irak by dokázala zvládnuť túto záťaž humanitných operácií. A ako sme videli, vláda Iraku sa zapojila, ale jednoducho už sú pritlačení k múru. Teraz potrebujú pomoc, preto sa obraciame na medzinárodné spoločenstvo, preto hovoríme, že teraz treba vystúpiť, ukázať solidaritu s vládou Iraku a s obyvateľmi Iraku. Táto, tento plán humanitnej reakcie je tou najväčšou prioritou. Je to skutočne tá najnáliehavejšia výzva pre tento región, aká kedykoľvek zaznela ja mnohí kolegovia v OSN očakávajú, že prídeme s výzvami, ktoré majú na sebe tak povediať mesko. My to robíme, pretože sa snažíme zabezpečiť, že pomoc, ktorú poskytujeme, splňa minimálne medzinárodné normy. Ale ako kolegovia už povedali, my vieme, že na celom svete existujú núdzové situácie, ktoré kladú veľký tlak na darcovské rozpočty a my to vieme, preto v Iraku sme povedali, že v každom tom klastri, v každom zluku prezentujeme minimálny balíček, bude to e, reakcia prvej línie, druhej línie a tak ďalej. Budem úprimná, toto nie je tá výzva, ktorú chceli vydať naši humanitní partnery v Iraku. My chceme vydať výzvu, ktorá ukazuje, aké kroky spravíme preto, aby sme splnili medzinárodné minimálne normy, ale nedokážeme to urobiť a preto to, čo prezentujem, je skutočne výzva najvyššej priority pre tento región, ktorá kedykoľvek zaznela z našich úst. Jednoducho sme prišli s plánov, ako reagovať, aby sme pomohli čo najviac takto sa dostávame do situácie, ktorá je pod veľkým morálnym tlakom. My ako medzinárodná organizácia musíme dodržiavať minimálne medzinárodné normy, ale v Iraku vzhľadom na obmedzené peniaze, ťažký prístup, obmedzené kapacity dokážeme po- poskytnúť len minimálny balíček. A hovoríme práve o tomto minimálnom balíčku. 500 miliónov dolárov na najbližší pol rok pre 5,6 milióna ľudí. Jedna z kľúčových vecí pre nás je výzva znovu prehodnotiť, e, znovu rozdeliť medzinárodnú účasť, do ktorej by patrila aj humanitná pomoc. Jednoducho chceme, aby medzinárodná zaangažovanosť obsahovala aj humanitnú pomoc. Pôvodný plán má 5 strategických cieľov, špecializovaná ochra, podpora, špecializovaná podpora ochrane. Chceme sa zamerať aj na pomoc na za, pre záchranu života, tak aby sme mohli poskytnúť tie základné balíčky rôznym e, e, oblastiach, rôznym ľuďom. Ďalej, zabezpečenie bezpečného dobrovoľného návratu obyvateľov a posledná vec je veľmi dôležitá, pomoc vláde pri prechode na vytvorenie e, sociálnej ochrany, ktorá má dostatok hotovosti. My vieme, že externá pomoc, ktorú poskytujeme, má aj unikovú od, stratégiu, stratégiu odchodu. V Iraku už majú naozaj takýto sociálny balíček ochrany. Je to veľmi štedré ale vláda momentálne je v ťažkostiach a nedokáže poskytovať tieto služby v rozsahu, ktoré potrebuje. Ale keď sa zvýšia ceny o ropy, tak to dokáže. A keď sa to stane, tak medzinárodné organizácie nemusia robiť to, čo robíme teraz, ale momentálne musíme, ešte tam nie sme. Ale máme úmysel podporovať prechod tak, aby sme sa dostali E, do situácie, keď sa vláda Iraku dokáže o to postarať sama. Ako som už povedala, v každom klastri máme minimálny balíček jednotlivých krokov, prvá línia, druhá línia reakcie. A tu vidíte, tu máme vodu, hygienu, aby sme vám ukázali, ako to vyzerá pri prvolíniovej reakcii. Tam v tomto kastru je voda vo fliaškách, latriny a podobne. Druhá línia reakcie obsahuje čerpadla a podobne. A potom pre tú štvrtú úroveň, tak tam máme monitor ďalšie budovanie zásobovania vodou a hygienických zariadení. To robíme v každom tých 13 klastroch. Každý, kto si toto prečíta, si môže prečítať, čo robíme v prvej línii, v druhej línii, v štvrtej línii a koľko to stojí. A na záver niekoľko bodov. Toto je jediná L3 núdzová situácia, ktorá má realistickú unikovú stratégiu, stratégiu odchodu. Je to predchod k tej sociálnej ochrane vlastným štátom. Momentálne spolu s vládou pracujeme na krokoch, ktoré pomôžu vlády zlepšiť túto sociálnu ochranu, tak aby sme my už nemuseli robiť to, čo robíme. A na poslednom obrázku vidíte, to, čo robíme pre každý klaster. Toto je tá naša výzva. To sú tie naozaj tie najzákladnejšie potreby úplne pri zemi. V prípade ochrany máme 54 miliónov, potravinová bezpečnosť 180 miliónov, zdravie 60, voda, hygiena 44, prístrežky 100 miliónov, koordinácia, vzdelávanie 26 miliónov. Vidíte, to je to, na čo žiadame o tieto peniaze Chceli by sme využiť túto príležitosť aj na to, aby sme sa poďakovali parlamentu Európskej únie, ako aj komisárovi za to, že nám umožnil tu byť a že sa môžeme e, k vám prihovoriť. A chceme sa aj poďakovať vláde Iraku za to, že nám umožňuje nás vám pomáhať v týchto ťažkých časoch. Ďakujem. Ďakujem pekne, myslím, že sme dostali jasné informácie ohľadom koľko, o toho, koľko to stojí a dúfam, že tú potrebu naplníme. Poprosím ďalšieho účastníka panela, aby pristúpil sem hore. Môžu sem prísť ďalší. Kolegyne, kolegovia, ja budem musieť odísť, pretože sa zúčastním European Development Days. Viete, že tie sa teraz dejú práve v Bruseli. A teraz odovzdám predsednícku stoličku Samozrejme, určite tieto veci neobideme ani na European Development Days. Teraz dostane priestor na, za predsedníckým stolom pán Uzo Permoj, ktorý je podpredsedom výboru pre rozvoj. buenos días. Vamos a empezar con el sexto punto. Dobre, dobrý deň. Aj z mojej strany všetkých prítomných prejdeme k ďalšiemu bodu, a tým je humanitárny panel. Bueno, para introducirle voy a dar la, la palabra al señor. Predstavím pána Sorensena, ktorý je generálnym riaditeľom tohto riaditeľstva a on povie pár slov na úvod. Dobré ráno, pán predseda, dobré ráno všetkým. Neviem, či som všetkým tu prítomným známy Klaus e, musel odísť teraz e, na prúdežne, ktoré sa týka eboli, ktoré sa deje v rámci European Development Days. E, ja pracujem v rámci DG Echo, zodpovedný za oblasť, ktorá sa prelína aj s humanitárnou pomocou. Dámy a páni, ktorí ste tu zastúpení, na ktorých prítomnosť si naozaj vážime. Z pohľadu ECHO a z pohľadu úradu pre európsku pomoc e, komisie. Toto je veľká príležitosť na zdôraznenie hlavných víziev a problémov a potreby tej humanitárnej intervencie v Iraku. Mali by sme sa sústrediť skutočne na tie urgentné potreby civilného obyvateľstva. Mnohí hovorili o tom, že ide o predchádzanie krízy a samozrejme hovoriť o účele samotnej humanitárnej pomoci a intervencie. To je vždy výzvou v prípade takýchto situácií, kde aj tie politické veci, ktoré sú v hre, sú nemalé. My musíme e, naozaj pochváliť to, čo robí Liza Grande. E, na všetkých zapôsobila silno tá prezentácia, nie len e, pokiaľ ide o silu toho programu HRV, ale aj ten veľmi zaangažovaný spôsob, akým túto prezentáciu viedla. Vďaka Líze a vďaka plnej podpore agentúr a partnerov, ktorí sú prítomní v Iraku, sme dokázali prispieť k lepšiem situácii a k naplňaniu princípu humanitárnej intervencie a aktivity. Čo by sme radi zdôraznili? To sú predovšetkým tri hlavné charakteristiky eh, tej reakcie alebo odozvy, ktoré eh, sú navrhnuté. Eh, ide predovšetkým o celkový holistický prístup k Iraku. Je ľahké sústrediť sa na oblasti, ktoré sa dajú ľahko do ktorých sa dá ľahko doraziť. E, to spomínali už aj rečníci dnes ráno. E, ale práve v tých ťažko dosiahnutelných a dostupných oblastiach sa skrývajú a sú tie osoby, ktoré najviac naliehavo potrebujú takúto pomoc. Sú ich stovky tisíc za posledné mesiace a my si musíme pripomínať, že treba spraviť že maximum. Je to morálna povinnosť, morálny imperatív pre nás všetkých, ako povedala komisia, a zároveň je to aj humanitárna povinnosť dosiahnuť a doraziť k všetkým, ktorí potrebujú pomoc, kdekoľvek sa nachádzajú. Druhá charakteristika, druhá časť, črta sa týka také integrovanej povahy tejto pomoci, pomoci alebo integrovanej odozvia reakcie. Príklad, aby som to jednoducho zdôraznil, pretože teda, už som dnes ráno citoval e, vytvorenie strediska pre humanitárne operácie e, v rámci Bagdadu Erbili. To je taký stavebný kameň, vznikajúcich eh, humanitárnych intervencií. Takisto treba koordinovať plánovanie humanitárne na celonárodnej úrovni a treba uľahčiť humanitárne operácie. Samozrejme, to sa deje v rámci eh, prístupu, ktorý sa zameriava na celý Irak. Toto zároveň reflektuje aj eh, snahy o intervencie, ktoré sa dejú na úrovni vlády irackej, ako aj KRD, KRG, Neskôr si vypočujeme zástupcov oboch strán v rámci tohto panelu. Takisto chválime ten eh, mechanizmus eh, rýchlej odozvy. Tento mechanizmus eh, riadi UNHCR a to naozaj chválime. Tí smerujú túto pomoc tam, kde je potrebná a vyhýbajú sa takýmto spôsobom nejakým medzierám vzniku, nejakým medzier v poskytovaní pomoci. V neposlednom rade, tak ako povedala aj Lizy e, v rámci záverečnej časti svojej prezentácie, nejde len tak, tak o tú stratégiu vystúpenia z tohto konfliktu. My e, naozaj vítame to, že HRP je naviazané na takýto systém postupu asistencie. Je to samostatný stojaci prvok, stratégia, skutočne pravdepodobne je to nástroj, ktorý je najhodnejší z pohľadu takéto rekonštrukcie alebo konsolidácie sociálneho tkaniva v Iraku, ktoré je tak nevyhnutné a podstatné pre budúcu stabilitu tejto krajiny. Pomáha naplniť základné potreby postihnutého obyvateľstva a to dôstojnejším spôsobom ako klasická distribúcia potravín, respektíve liekov od takýchto operácií. E, nebude to ľahko implementovateľné a realizovateľné aj z pohľadu inovácií, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc. Bude si to vyžadovať veľa úsilia, veľa záväzkov, nielen z pohľadu darcov, ale aj z pohľadu operátorov, prevádzkovateľov a hlavne e, zo strany tých verejných orgánov a úradov v Iraku, ale my e, naozaj ich chceme veľmi podporiť a my budeme ako donor zapojení do tohto systému poskytovania pomoci. Ďakujem pekne a určite mať možnosť e, vstúpiť ešte do diskusie, ktorá prebehne po tejto časti e, prezentácii. Ďakujem pekne, pán Sørensen. Teraz máme panel zložený z významných e, hostí. Sú tu ľudia, ktorí majú naozaj veľkú mieru zodpovednosti na globálnej úrovni, ale zároveň aj v teréne samotnom výraku, Na Skôr Wolfkurtu, ktorý je námestník Vysokého komisára UNHCR pre ochranu Máte 7 minút. Ďakujem pekne, pán predseda. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tohto panelu pri príležitosti spustenia humanitárne, eh, plánu humanitárnej odozvy. Ako spomenul pán Sorensen, ako predtým aj spomenula eh, pani pred nami, že je veľmi dôležité takýmto spôsobom postupovať a ja sa pokúsim približiť konkrétne, čo to znamená, ako tá pomoc prebieha. Keď sa pozrieme na štatistiky, je jasné, a dnes sme počuli veľa štatistických údajov, Hovoríme o miliónoch ľudí, viac ako 8 miliónov, ktorí sú v núdzi. Je tu veľmi silne prítomný komponent vnútorného presídlenia v tejto kríze. Počuli sme, že viac ako 3 milióny ľudí boli takto vnútorne presídlení počas predchádzajúcich dvoch rokov. Nad rámec tých 900 tisíc, ktorí už boli takto presídlení v predchádzajúcich obdobiach, čiže v skutočnosti tá celková miera tých vnútorne presídlených už sa blíži k 4 miliónom ak si pridáte ešte 185 tisíc utečencov z Iraku, ktorí utiekli do susedných krajín alebo dokonca ďalej, je tu teda evidentný, evidentne prítomný komponent takého presídlenia a presídlenie znamená, ako vieme, e, ochudobnenie a chudobu, zvýšenie chudoby v spoločnostiach a ľudí, komunitách, ktoré sú priamo týmto ovplyvnené. Keď si vezmeme tých jednotlivých mužov, ženy, detí, ktorí sa skrývajú za týmito číslami, ich tragické osudy, niekedy tá skutočnosť, že viacnásobne boli presídlení, pretože to je ešte ďalší jav, fenomén, ktorý sa objavuje v Iraku. Sú tu ľudia, ktorí nie sú len raz presídlení. Mnohí z nich absolvovali takéto presídlenie, absolvovali túto cestu smerom k ochudobneniu a strate majetku akéhokoľvek, ktorí sa nachádzajú v takéto situácii, pokiaľ ide o registráciu a nejaké dokumenty o stratu, a pokiaľ ide o nejaké traumatické zážitky, ktoré sa s týmto spájajú, mnohí boli svetkami extrémneho násilia alebo boli vystavení sexuálnemu násiliu, boli podrobení veľmi závažným zneužívaniam ľudských práv a je jasné, že ako nám sa dostanete z takéto skúsenosti a nájdete nejaké bezpečné miesto v rámci krajiny, ak sa nám to skutočne podarí nakoniec, lebo počuli sme aj o obliehaných častiach populácie, ktoré nemajú stále bezpečie, tak je to len relatívny pocit bezpečnosti alebo relatívna predstava bezpečnosti. Čiže ak sa zaoberáme týmto komponentom do presídlenia, tak to e, znamená, že tá humanitárna odozva musí byť taká, ktorá je robustná, silne postavená, ktorá bude odpovedať na konkrétne požiadavky populácií vnútorne presídlených a ktorá bude reagovať na ich veľmi konkrétne požiadavky. Chcel by som ešte jednu vec spomenúť. Mal som možnosť e, vystúpiť na výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné záležitosti, tak sa volá ten výbor v rámci Európskeho parlamentu. A možno sa domnievate, že tu nie je silná väzba, ale je. To, čo sme sa dozvedeli z príkladu Sýrie, je, že veľa Sýrčanov e, teraz ide na tie lode, snažia sa prejsť cez Stredomorie, Stredozemné more a hlavne smerom z Turecka do Grécka. Takýto jav sme predtým nevideli. Už istý čas sme jeho svetkami neboli a to je z dôvodu predlžovania konfliktu, e, ktorý núti Sirčanov vydať sa k hraniciam snažia sa teda e, doraziť aj do krajín, ktoré vy tu zastupujete a podobný jav sa objaví aj z pohľadu Iraku. Už sme boli svetkami niektorých Iračanov, ktorí cestovali smerom cez Turecko do Grécka E, musíme teda v rámci formulovania tej našej reakcie jasne povedať, aké sú tie humanitárne potreby e, v rámci Iraku, aby sme vedeli zareagovať, pretože ak ľudia nedostanú podporu, ktorú potrebujú, tak budú sa snažiť ísť ďalej nebudú schopní zvládať e, situáciu, v ktorej sa ocitajú v tejto chvíli. To je dôležité ponaučenie. Určite to tak plinie zo sírskej krízy, ale keď si to aj spojíme s tým, čo sa deje pred našimi očami v oblasti Stredozemného mora, je to evidentné. Jedna z vecí, ktorú spomenal Liz Grande, je to dôležité, je to vec, ktorú som ja sám e, zažil, keď som bol na misii v Iraku pred niekoľkými týždňami. Je tu neuveriteľný pocit e, spoločenskej solidarity medzi obyvateľmi Iraku. Bohužiaľ, médiá niekedy, tak ako vravel Tony Lake, e, predstavujú len jeden obraz a to tým je militarizácia vojakov v rámci ozbrojeného konfliktu ale je tu aj iný príbeh, ktorý treba rozpovedať a je to príbeh vzájomnej solidarity medzi ľuďmi, medzi samotnými Iračanmi a to je určite extrémne dôležitá zložka toho, toho budúceho zostávania irackej spoločnosti. Je dôležité budovať na takejto solidarite vzájomnej medzi ľuďmi a musíme sa ubezpečiť, že budeme ju schopní podporiť veľmi konkrétnymi aktivitami v oblasti ochrany. Mal som možnosť stretnúť sa s takou komunitnou organizáciou, ktorá bola vybudovaná v rámci Arbiru, kde tie vnútorne presúdlené komunity, dokonca ešte aj sírsky utečenci, je ich asi 4 milióna v Iraku, predovšetkým v tých kurdských oblastiach, tam sa všetci stretávajú a vytvorili takú, taký výbor tejto komunity a snažia sa riešiť niektoré problémy, ktorým čelia napríklad včasné sňatky alebo manželské sňatky, takisto otázky registrácie dokumentov a tak ďalej. E, čiže ak budete vychádzať z tej existujúcej infraštruktúry Iraku, ak ju podporíte, tak budete schopní spolu vytvárať budúcnosť Iraku tým, že budete investovať do takejto solidarity a do toho už existujúceho podúbia. E, je tam teda možnosť aj v rámci tejto krízy a v rámci toho tejto scenára presídlovania, už sú tam zárodky e, nejakej budúcnosti a budúcej tvorby štátu v Iraku. Je preto dôležité, aby sme dali možnosť týmto spoločenstvom a komunitám pomôcť si sami, sami, aby si sami pomohli, aby sme im poskytli to financovanie, ktoré tak naliehavo potrebujú. A ako spomínal DSRGC, e, je nevyhnutné financovať to pri tom zdroji hlavne pokiaľ ide o tie aktivity v oblasti ochrany. V tejto chvíli však to nedokážeme úplne efektívne robiť, musíme ich podporovať v takomto kritickom čase. Je to v záujme irackého civilného obyvateľstva, ktoré je priamo týmto ovplyvňované. A posledná moja vec, pripomienka sa týka riešení, predovšetkým riešení v kontexte presídlenia, pretože o tom budeme počuť veľa budeme svedkami zvýšenej miery vnútorného presídlenia z dôvodu teda vojenských zásahov, a akcií, ako hovoril pán Sørensen, e, tých vnútorne presídlených bude pravdepodobne v nadchádzajúcich mesiacoch o tisícky viac a do konca roka sa ten počet bude zvyšovať, ale takisto budeme svedkami návratov v niektorých e, komunitách. Takisto budeme svedkami istého typu relokácie presídlenia v rámci Iraku, čiže nejaké integrácie v rámci existujúcich e, komunít budeme to musieť podporiť e, z pohľadu toho základného princípu ochrany. Čo si tá ochrana vyžaduje v takýchto, za takýchto okolností a to si vyžaduje posúdenie, monitorovanie a veľmi dobré pochopenie dynamiky pohybu populácií a častí obyvateľstva. Takisto si to vyžaduje aktívnu podporu, ak sa skutočne majú tie návraty diať v atmosfére bezpečnosti a dôstojnosti, alebo keď príde k tej relokáciám, k tým, tým presídleniam, tak budeme musieť mať samozrejme na zreteli aj tu ten širší obraz, ktorý to ovplyvňuje. Tu sa dá silne teda argumentovať, že je tu veľká vzájomná prepojenosť medzi tým, čo sa deje v samotnom Iraku, e, s tým, čo sa deje v tomto regióne a dokonca aj tu v Európe potom samotnej a je dôležité, aby aj prostredníctvom financovania tohto európskeho plánu reakcie alebo odozvy budeme schopní pokrývať tie najnaliehavejšie potreby, ktoré majú samotní Iračania. A dúfame, že takto sa nám e, podarí potom nakoniec rozpovedať oveľa lepší a pozitívnejší príbeh, ktorý sa týka toho tragického osudu Iračanov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Pán Čurk. A teraz dám slovo e, Janovi Gevandovi za Norsko. Ďakujem. Chcem zablahoželať Európskej únii a OCHR za to, že organizujú túto konferenciu. Táto konferencia nemohla byť lepšie načasovaná. Je naozaj to veľmi správne načasované pre potreby irackého obyvateľstva. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí sú tu. Ja zastupujem jednu z mnohých mimovládnych organizácií, občianských organizácií, Norskú radu pre utečencov. My pracujeme priamo v teréne, máme tisíc pracovníkov, ale s vašou pomocou by sme dokázali ešte viac. Naozaj stoja pred nami tri paralelné, rozvíjajúce sa, zhoršujúce krízy súčasne. Je to eh, och- kríza ochrany, to znamená otrasné e, eskalujúce násilie voči obyvateľom. Potom staroveké spoločenstva, náboženské skupiny, menšiny sú roztrhnuté, rozptýlené v Iraku a vo svete komunity, obce, civilizácie, ktoré tam existovali tisícky rokov a teraz končia v tých najhorších podmienkach a to je neopraviteľné, čo sa deje. Deje sa to pred našimi očami dnes. Vidíme zabíjanie, vraždenie, znásilňovanie s úplnou beztrestnosťou v Iraku. Po druhé, vidíme my ako humanitní pracovníci v teréne prehlbujúcu sa krízu v prístupe, pretože vidíme blokády Vidíme útoky na humanitných pracovníkov, odopieranie práva civilom na bezpečnosť, na potraviny, na príchod k našej pomoci. Napríklad v provincii Anbar dnes vidíme uh, e, než, uh, e, utrpenie, o ktorom sa nehovorí, 100 tisíc občanov, ktorí museli nedávno utiecť, len v posledných dňoch a 85%, takmer každý, sú teraz ľudia, ktorí, si nedoká- ktorí nedokážu uniknúť z týchto vraždiacich polí alebo oblastí, pretože e, tam, kde ich je ťažko dosiahnuť, potrebujú jednoducho uniknúť, ale cesty sú blokované, mosty sú zatvorené a v mnohých mesta, miestach jednoducho občania, civili nedokážu uniknúť a dostať sa k našej pomoci a my sa nevieme dostať k ním. A to treba skončiť. Dá sa to skončiť? Toto nie je tsunami, to je ľuďmi vyvolaná kríza od začiatku do konca. Tretia kríza je kríza pomoci. A to je v dôsledku nedostatku financovania. Financovania, ktoré sa ani nedá porovnať tou otrasnosťou utrpenia miliónov ľudí, ktorí, sú, ktorí stoja nad prípasťou. Je to úplne v nepomere. E, iracké obce boli veľmi štedré, akceptovali, prijímali premiestnené, presídlené osoby, nielen svojich vzdialených príbuzných, ale aj cudzích ľudí. Kurdská regionálna vláda bola veľmi štedrá, prijala Sírčanov, Iračanov, a teraz je na Európanoch rád, na Američanoch rád, na Azejcoch rád a na ostatných arabských krajinách, aby sa vyrovnali s touto výzvou. My, humanitné mimovládne organizácie, máme na mnohých miestach najviac terénnych pracovníkov. My žiadame o rýchle a úplné financovanie tej, tohto plánu reakcie pod koordináciou OSN ktorý sa tu prezentoval, ktorý pani Grandová prezentovala. My sme súčasťou tejto výzvy, my sme partnermi tejto výzvy, ale samozrejme, že aj my máme aj potreby nad to, čo tu zaznelo. A napokon, samozrejme, toto utrpenie neskončíme len humanitnou pomocou iracké vedenie, politické, náboženské, kultúrne sa musí stretnúť a vzájomne debatovať, debatovať s predstaviteľmi menšín a dosiahnuť mierové politické dohody. To je jediná cesta von z tejto krízy. Regionálne a medzinárodné moci musia skončiť so svojou súťaživosťou, rivalitou, ktorá vyvoláva veľké utrpenie irackých občanov. Musia koherentne tlačiť strany k tomu, aby si sadli za stôl a aby sa dohodli na tom, čo je sociálne potrebné pre Irak a v Iraku. My ako humanitní pracovníci sme nestranní, nezávislí, musíme dodržiavať naše humanitné zásady, ktoré diktujú neutralitu v politických konfliktoch a v sektárskych bojoch. My musíme ísť tam, kde nás potrebujú, bez ohľadu na to, kto bude viesť Irak, kto bude vládnuť Iraku. Legislatíva protiteroristického charakteru nám nemôže brániť v tom, aby sme sa dostali k obetiam teroru. Je veľmi dôležité, aby to parlament pochopil, že niektoré dôsledky legislatívy môžu ešte viac sťažovať náš prístup k obetiam násilia. Takže potrebujeme viac peňazí, lepší prístup, väčšiu bezpečnosť a ochranu pre tých, ktorým pomáhame. To je to, čo zúfalo potrebujeme. Naši pracovníci v teréne sa pozerajú s veľkou nádejou na dnešné rokovanie a na to, čo bude jeho výsledkom. My naozaj potrebujeme vašu pomoc. Muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a la señora Bárbara Nousourci Ďakujem pekne. A teraz e, vystúpi e, Patrik Jusef e, z Medzinárodného výboru, Patrik Jusef z Medzinárodného výboru Červeného kríža. Ďakujem pekne. Som rada, že môžem vystúpiť v mene VPF a v mene tejto našej integrovanej snahy o pomoc pre Iraku. Pre Irak my sa domnievame v rámci VPF, že prístup k výživnému, výživným potravinám je základom pre tvorbu rovnoprávnej, rovnoprávneho, spravodlivého a prosperujúceho sveta. Potravinová bezpečnosť v konečnom dôsledku prispieva k celkovej bezpečnosti. A preto sme tu a zastupujeme všetky agentúry a chceme apelovať na vašu pomoc. Od roku 1991 pôsobíme v Iraku a poskytujeme potraviny ľuďom, ktorých životy boli narušené konfliktom a prírodnými katastrofami. Napriek tomu, že Irak je krajinou bohatou na ropu, jej vývoj bol zabránený, teda zahataný z dôvodu pretrvajúcich konfliktov. Ochrana tých najzraniteľnejších častí e, irackého obyvateľstva, vrátanie e, domácnosti, ktoré vedú ženy a ktoré majú viacero detí, to je veľkou výzvou. V roku 2012 Irák otvoril svoje hranice sírským pristahovalcom, útečencom v západných a v severných provinciách. My sme museli poskytovať eh, teda potraviny v roku 2014 sírským utečencom, ktorí prichádzali v rámci toho, ako prepukla kríza. Dovolte mi poďakovať Európskej únii a členským štátom za to, že prispeli vo výške 10 miliónov eur eh, v roku 2014 eh, v rámci programu VPF, aby pomáhali vnútorne presídleným Iračanom a vo výške 4 milióny pre Sýrčanov, ktorí boli utečencami. 10 tisíc metrických tón tisíc teda tón potravín sme dokázali zabezpečiť za takéto peniaze a takisto 395 tón ďalších typov potravín pre asi 150 tisíc Iračanov e, v severnej časti krajiny a situácia sa ale zhoršuje, ako vieme. Na začiatku roku 2014 eh, boje v rámci provincie Anbar eh, spustili vlnu vnútorného presídlovania, keď došlo k zvyšovaniu násilia od januára a ďalej. Eh, VPF rýchlo mobilizovala týchto vnútorne presídlených v ich snahe nájsť bezpečné útočisko a nájsť nejaké nové bydlisko. Situácia sa ďalej zhoršila v júni v roku, júni v roku 2014, kedy tie jednotky ozbrojené obsadili Mozul a ďalšie časti severnej oblasti Iraku. Rodiny boli nutené prechádzať z miesta na miesto a VPF pripravilo e, špeciálne potravinové prídely, predovšetkým pre Iračanov, e, vrátane ďatli, ďatatil a iných hlboko, teda vysoko výživných potravín. V rámci tej vlny útekov na Sever e, VPF organizovala program poskytovania dvoch e, prídelov jedla denne, ktorým sme pokryli potreby teda pokryli sme potreby tých, ktorí prišli o príbytky, o ubytovanie, o priateľov, o rodiny. E, v rámci tejto snahy VPF vždy načúvala tým častiam komunity, ktoré boli najviac postihnuté. My sme túto spätnú väzbu vždy analyzovali, reflektovali a snažili sme sa potom zlepšiť e, zloženie tých potravinových balíčkov, tak aby splňali požiadavky ľudí v núdzi. Je ale nevyhnutné podľa nás zabezpečiť správnu formu a mieru intervencie a správnej, správnej kvalite pre tých ľudí, ktorí to potrebujú. Čiže v tých e, prímeských a mestských oblastiach e, sme poskytovali takéto takéto potraviny a dali sme im e, možnosť aj formou voucherov, formou takýchto lístkov, e, ľuďom sme dali teda možnosť zakúpiť si či už e, ovocie alebo zeleninu. Asi 470 tisíc ľudí dostáva takéto mesačne takéto vouchere potravinové a tým sa dostáva do kurdskej oblasti v Iraku asi 7 miliónov dolárov do tejto lokálnej ekonomiky Samozrejme, tie násilné strety v okolí Anbaru spôsobili ďalší odliv ľudí, asi 200 tisíc. E VPF úzko spolupracuje so sesterskou agentúrou UNICEF a s ďalšími partnermi z oblasti mimovládnej pomáha distribuovať ľuďom tieto potrebné balíčky, hygienické balíčky a vodu v čase, keď čakajú pri checkpointoch. V rámci takého medziagentúrneho, takéto medziagentúrnej snahy a úsilia VPF distribuovalo potraviny asi 210 tisícom ľuďom. VPF v rámci tejto svojej snahy neprestane distribuovať potraviny. Sme pomáhali aj sírským utečencom e, vo forme naturálnych prídelov, ale takisto aj tých voucherov. My sa snažíme teraz e, zvýšiť mieru nášho prispenia a chceme prejsť na cash-based transfery toto je nevyhnutné, aby ľudia mali prístup k výživným potravinám a aby mali tie boli potravinové zabezpečené. Bohužiaľ, nedostatky financovania, ktoré sa objavili v apríli, nútia VPF znížiť podporu pre vnútorne presídlených Iračanov ako aj sírskych utečencov. Naše odhady nám ukazujú, že ľudia, ktorí žijú v táboroch, menej pravdepodobne nájdu prácu ako tí ľudia, ktorí žijú s priateľmi alebo rodinami alebo v iných eh, útočiskách, ako sú mešity alebo školy. Museli sme pristúpiť k ťažkým rozhodnutiam, tak aby sme ochránili tých najzraniteľnejších. Vnútorne presídlení Iračania, ktorí žijú v táboroch, naďalej dostávajú tie mesačné prídely, ale VPF musela distribuovať redukované balíčky pre tých, ktorí žijú mimo tábory. My sme znížili e, e, z 26 na 16 dolárov tú, tú, tú výšku toho prídelu potravinového E, takisto znižujeme e, ten prídel pre tých najzraniteľnejších a takisto aj inde pristupujeme ku kráteniu tej pomoci. Samozrejme, tieto veci oznamujeme ľuďom, ktorým slúžime, skôr ako pristúpime k takejto distribúcii. Takéto zníženie pomoci, asistencie prichádza v čase, kedy potravinová bezpečnosť sa naďalej zhoršuje. VTF používa vzdialené monitorovanie, aby vytvorilo celkový obraz potravinovej situácie v Iraku Zistili sme, že v apríli a tie boje v Ambare znamenali, že až 28% sa navýšili v porovnaní s marcom ceny potravín. Zároveň došlo k poklesu miest. Sériou analýz, ktoré sme spravili spolu s FAO, vieme, že 25% ľudí nemá dostatočnú kúpnu silu, takže vynechávajú jedla alebo jedia menej, ako je ich denná výživná dávka alebo požiadavka. Iné provincie sú na tom nie je moc lepšie, na tom nie sú moc lepšie Eh, robíme si naozaj veľké obavy ohľadom toho, že ďalšie zníženie potravinovej pomoci VPF ešte zhorší situáciu a preto sa pripájame k tomuto apelu, tak ako sme už naznačili, 180 miliónov dolárov. Eh, Toto sú urgentne potrebné prostriedky na nákup potravín a voucherov, ktoré zlepšia eh, potravinovú bezpečnosť vnútorne presilných hračanov, ako aj utečencov zo Sýrie do konca roka. Dámy a páni, dovolte mi na záver uviesť že si uvedomujeme vážnosť a závažnosť teda situácie a že náklady alebo tie náklady za tú neaktivitu, za nečinnosť budú horšie a závažnejšie ako náklady za tú našu činnosť a aktivitu. Ďakujem za podporu aj za prácu, ktorú ste doposiaľ odviedli. Gracias, señora Nosworthy. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Patrik Josef, ktorý je je e, vedúcim kancelárie Medzinárodného výboru Červeného kríža. Ďakujem za to, že ste nás pozvali na toto dôležité podujatie. E, to totiž nielen ukazuje, aké dobre sú naše vzťahy, ale ukazuje to aj dôležitý charakter našej práce a to je koordinácia v teréne medzi OSN, Medzinárodným spoločenstvom Červeného kríža, lokálnymi partnermi, medzinárodnými nými mimovládkami a ukazuje to aj partnerstvo s irackými inštitúciami. Takže keď vidím niekoho mimo OSN, kto zdieľa tie isté hodnoty, je dôvodom toho, že som súčasťou tejto väčšej rodine, rodiny. Obyvatelia Iraku si zaslúžia túto pomoc a humanitná pomoc a zdôrazňovanie humanitnej situácie v krajine, ktorá toľko trpela už viac ako 30 rokov. Ako Líza vysvetlila, v posledných 18 mesiacoch humanitný dopad e, krízy e, sa zvyšoval. Vidíme jeho nárast, vidíme, že ničí obyvateľov Iraku napriek, medzi, napriek solidarite a štedrosti v celej krajine, ale tento dopad spôsobuje dlho aj krátkodobé dôsledky veľké percento obyvateľov, a keď hovorím o dlhodobých dôsledkoch, verte mi, tak hovorím o skúsenosti, ktorú máme. To, čo vidím v Iraku, sa ešte stále zameriava na ľudí, ktorí nikdy nedostávali odškodnenie, nikdy sa o nich nepostaralo od iracko-iránskej vojny, iracko-kuvajskej vojny sú to ľudia, ktorí nikdy nemali svoje problémy vyriešené, ktorí potrebujú ochranu a posledná kríza to len zhorší. Nemusím opakovať to, čo už povedala Liz. Uh, myslím si, že skončíme pri 2,8. Teraz hovoríme o 2,9 milióna obyvateľov. Za týždeň došlo k takémuto veľkému nárastu ľudí na úteku. Potrebujú vodu, potraviny, prístrešok, zdravotnú starostlivosť a to všetko je, pred, e, predstavuje veľký tlak na pomoc humanitných organizácií, ktoré sú veľmi skú, skúsené v svojej práci. Okrem toho veľká časť populácie je e, v pasci, v zónach, kde sa neustále bojuje, nie majú ani nádej, že by sa k ním pomoc dostala vidíme obyvateľstvo, ktoré sa nachádza v stále skupinách, v oblastiach pod kontrolou rôznych skupín a o ich situácii vlastne nič nevieme a sú v zásade oblasti, kde nemáme prístup. Naša pomoc v budúcnosti musí byť veľmi, je veľmi dôležitá a e, spolupracujeme s mnohými organizáciami, ako je aj Iracký Červený kríž, aby sme pomohli aj v takýchto ťažko prístupných oblastiach. Často prechádzame frontovou líniou, aby sme priniesli pomoc. Nedávno som bol v turistickom meste Habania, kde sme rozdávali pomoc a vodu. A najviac ma šokovalo to, keď nás ľudia volali, aby sme ich fotili, filmovali aby sme ich takto e, registrovali, aby ich tvár bola známa, aby mali zabezpečenú ochranu, aby keď budú musieť znovu sa presídliť, ne, sa nestratili. Chceli, aby sme ich nafilmovali, odfotili, aby mali pocit bezpečnosti, že sú známi, že sa dostanú do miest, kde budú bezpeční, vítaní. Takže chcem to povedať narovno podľa mňa, podľa mojej inštitúcie, bez ohľadu na politickú veľkú váhu a termíny, keď sa použí, hovorí o boji proti terorizmu a tak ďalej, ďalej, rôzne aspekty, ktoré by mohli mať dopad na akcie štátu. My sa musíme v prvom rade zamerať na to, ako správneho hľadiska vyzerá situácia v danom kontexte. My sme klasifikovali situáciu v Iraku ako ozbrojený konflikt. Accepted, including by the government of Iraq. Preto sme prijali pravidla medzinárodného humanitného práva podľa Ženevského dohovoru. Každá odchýlka od uznania uplatňovania medzanitného humanitného práva v teréne v Iraku bude určite škodlivá a, ne, a ublíži tým, ktorých máme chrániť, ktorých zákon má chrániť. A tu mám na mysli civilov, ktorí sa nezúčastňujú aktívne ozbrojených e, bojov. Takže tá zásada neutrality je našou zásadou a preto si musíme priznať, že neexistujú ani dobrí, ani zlí civili, ani teroristi alebo neteroristi civili. Všetci sú civili a sú chránení medzinárodným právom. Naša organizácia vidí tieto trendy v Iraku. Vidíme zločiny v husto obývaných oblastiach. To prináša veľké starosti. Neprimerané obete medzi obyvateľmi. Po druhé, rešpektovanie zdravotníckých zariadení a ich ochrana majú byť dominantné, aby sme pomohli tým, ktorí túto pomoc čo najviac potrebujú. My sa tiež v Iraku zameriavame na osoby a situáciu osôb, ktoré, sú, ktoré boli chytené, zachytené v konflikte, ktoré stratili svoju slobodu, Pritom e, samozrejme rešpektujeme úlohu štátu, ale chceme zabezpečiť vhodné podmienky pre tieto zadržané zaistené osoby, tak aby boli, bolo s nimi zaobchádzané v súlade s potrebami a predpismi. Potom sa zameriavame aj na tých stratených, chýbajúcich. A to je tá prvá časť, čo som už hovoril, to sú tie dlhodobé dôsledky konfliktu. Ešte stále hľadáme mnoho stratených osôb. Irak je jedna z najväčších krajín vo svete s najväčším počtom chýbajúcich osôb. Agónia rodín, a tu sa zameriavam na rodiny, ale aj na zistenie možností spolupráci s irackou vládou, medzinárodnými organizáciami. Hľadím, snažíme sa zistiť, kde sú tieto osoby. Je pravdou, že pomáhame v Iraku vodou a podobne. Prichádzame e, s pomocou do rôznych oblastí, ale snažíme sa aj vyriešiť tieto obavy o bezpečnosť, o ochranu, do akcií, do konania, do dôverného dialogu s irackým parlamentom, s radou ministrov, príslušnými ministerstvami, ako aj rôznymi skupinami v teréne. A napríklad tu mám konkrétny príklad, konkrétna akcia je, keď navštívime povedzme väznice a hovoríme o, a počujeme o utrpení 30-40 tisíc zaistených osob v Iraku. A potom Irak by tu nemal byť osamotený v tomto. Všetky štáty podľa Ženevského dohovoru článku 1 majú túto zodpovednosť zabezpečiť rešpektovanie a pomôcť Iraku rešpektovať medzinárodné právo. Či už formou tréningu, či už formou pomoci, aby, po, aby štát vedel, čo má robiť. A na záver chcem povedať, nie sú žiadne čarovné riešenia na zabezpečenie prosperity v budúcnosti Iraku Jednoducho musíme rešpektovať zákon, aby sme prešli týmto prechodným obdobím. Stabilizácia a obnova, áno, ale stabilizácia a e, rekonštrukcia pre obete tohto konfliktu v prvom rade. To je rovnako povinnosť, ktorú by sme mali všetci zdieľať. Muchas gracias, señor Josep. Vamos a empezar el debate, pero antes, para que podamos pensar la,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 Shall I speak from here? Mám vystúpiť odtiaľ, to z tohto miesta? Rožbaš, Excellencies, Speaker of... Vážené excelencie, vážený pán predseda Irackého parlamentu, vážený pán predseda Brok, pani McEwen, pán Stylianides, pán doktor Tony Lake, pani doktorka Čanová, ctené a poslanci Európskeho parlamentu. Chcel by som sa vám všetkým poďakovať a takisto aj Spojeným národom za to, že zorganizovali túto aktuálnu schôdzu. Všade okolo nás zúria konflikty, radikalizácia. Ja samozrejme si cením e, toto pozvanie Bohužiaľ, my v rámci časti eh, kurdskej v Iraku, my sme odizolovaní od niektorých eh, diskusí a eh, v súčasnosti bojujeme aj spolu s pešmergami na fronte, ktorý má viac ako 100 kilometrov. Došlo k zabitiu viac ako 1300 pešmergov a viac ako 6000 zranených bolo od začiatku konfliktu na strane pešmergov tu by som chcel požiadať e, a apelovať e, na jednotlivé členské krajiny, aby pomohli liečiť a pomohli e, ošetrovať týchto zranených. Ja chcem z tohto miesta apelovať aj na zriadenie a zlepšenie fungovania tohto, tejto schémy humanitárnej pomoci a rodozvy pre Irak. Zatiaľ, čo mnohé časti Iraku sú destabilizované, ja sa chcem sústrediť na časť Kurdistan, pretože ja práve že zastupujem túto časť. Dostali sme sa do frontovej línie tak vojnového stavu, ako aj mierového stavu. Sme v tej frontovej línii. Bojujeme proti ISIS a budujeme mier tým, že dávame útočisko mnohým irackým vnútorne presídleným osobám a sírským utečencom. Od roku 2005 tie vlny Iračanov eh, prechádzali z časti Iraku do Kurdistanu v roku 2012 Kurdistan otvoril dvere utečencom zo Sýrie a ponechal svoje dvere otvorené tomuto prílevu. V druhej polovici roku 2014 eh, v rámci niekoľkých mesiacov viac, alebo byli približne milión našich iráckých sestrov, sestier a bratov, jezidov, Turkov, Arabov vstúpilo do oblasti Kurdistanu v Iraku. Dnes e, minimálne jedna osoba zo štyroch v rámci regiónu je presídlencom, presídlenou osobou z inej oblasti. V rámci toho governorátu alebo teda e, tejto samozprávy sa blíži ten pomer jednak dvom a stále sa tie nožnice ešte viac otvárajú, pretože ľudia prichádzajú aj počas toho, ako tu hovorím moj, moju prezentáciu Čiže asi 1,7 milióna vnútorne presídlených Iračanov a utečencov teraz e, im poskytujeme útočisko a hostíme ich. A samozrejme tieto komunity potrebujú podporu a sú v núdzi. Z medzinárodného pohľadu nezmiešavate vnútorne presídlených s utečencami, ale pokiaľ ide o našu vládu, keď sa snažíme zohľadniť ich potreby, tak my ich vnímame rovnako, zmiešavame ich, pretože sú rovnakého pôvodu a majú rovnaké potreby, pokiaľ ide o pomoc Prosím, zastavte sa na chvíľu, zamyslite sa, absorbujte tieto čísla a predstavte si, ako by ste zareagovali, keby tieto náhle zvýšenia v populácii by sa diali v rámci vašich okrskov alebo v rámci vašich oblastí volebných constituencies. Vybudovali sme viac ako 30 táborov, lomene, mestečiek, miest, ale máme problém s ich financovaním a s zabezpečením ich prevádzky. Každopádne ešte máme veľkú populáciu vnútorne presídlených ľudí, ktorí žijú vo veľmi zlých podmienkach, v neukončených, nedostávaných budovách a v iných nevhodných typoch prístrežkov a príbytkov. Mnohí z nich prišli o akékoľvek majetky, o akúkoľvek e, prostriedky počas tohto času a samozrejme my nedokážeme z pohľadu samozprávy poskytovať viac dve tretiny e, detí, ktoré sú vnútorne presídlené a polovica z detí utečencov nie sú zapísané do akéhokoľvek programu vzdelávania. Desiatky tisíc žien a mladých dievčat e, sú vystavené riziku. A nie je, tak, nie je ani riziko straty života, ale skôr e, ich, ich blaha a ich teda v Kurdistane sa zhoršuje situácia a miera chudoby sa viac ako zdvojnásobila. E, tie životné podmienky sa znížili, e, takisto potravinová bezpečnosť sa zhoršila. Je tu hrozba cholery v niektorých oblastiach, ktorá sa ešte zhoršuje s blížiacim sa letom. Mnohé iné verejné služby boli tiež narušené. Situácia v Kurdistane je zmesou núzového stavu a zároveň istej pružnosti a odolnosti, odolnosti, odolávania podľa Svetovej banky podľa prieskumu e, ku koncu roku 2014 až 2000, na začiatku 2015 došlo k poklesu HDP z 8% na konci roka 2013 na 3% v roku 2014 e, v tejto oblasti v Kurdistane došlo k zvýšeniu nezamestnanosti a ten prílev e, na pracovný trh týchto vnútorne presídlených, respektíve utečencov, e, znižuje, tlačí na znižovanie miest. Čiže tento prílev predstavuje vo finančnom vyjadrení asi 1,4 miliardy dolárov na rok 2015, teda z pohľadu straty na HDP. Toto číslo predstavuje dodatočný rozpočet e, k tomu, čo dnes žiadame. 1,4 miliardy to sú náklady na stabilizáciu regionálnej vlády Kurdistanu. Nad rámec tých 500 miliónov, e, ktoré požaduje OSN v rámci zvýšenia financovania. A ako Barbara Noseworthy spomenula predtým, e, tie náklady na neaktivitu, na nečinnosť skutočne môžu prevýšiť e, náklady na to, čo sa rozhodneme spraviť. Na to konanie. Teraz sa na chvíľu zamyslite nad väzbou medzi stabilizáciou v oblastiach postihnutým, postihnutým konfliktom a migráciou do Európy. Zamyslite sa nad tým a Odpovedzte si na otázku, či je tam prepojenie alebo nie. My v Kurdistane sme spravili maximum a zaslúžime si uznanie a väčšiu pozornosť. V čase, keď naša fiskálna situácia je riziková, nie sme schopní udržiavať infraštruktúru v táboroch, respektíve zabezpečovať e, v plnej škále verejné služby pre vnútorne presídlených e, obyvateľov, respektíve pre hostujúcu populáciu. Štátni zamestnanci, respektíve tí predstaviteľa služby, tí peš, pešpergovia, ktorí tam fungujú, nedostali za posledné tri mesiace mzdu. Určite so mnou súhlasíte, že toto je neudržateľná situácia. My sa budeme snažiť spraviť všetko preto, aby sme postavili hospodárstvo na nohy Irak eh, považovanú za krajinu so stredne vysokými zárobkami vzhľadom na pokles eh, cien ropy a iné, iné súvislosti, to komplikuje celú situáciu. V nadchádzajúcich mesiacoch boj proti ISIS bude nevyhnutne viesť k zvýšeniu počtu vnútorne presídlených osôb. Tak ako dnes pred vami hovorím a predstupujem pred vás, eh, nie som si istý, že sme všetci kolektívne pripravení zareagovať na takýto, takúto obnovenú vlnu vnútorne presídlených obyvateľov, či z Ramády, z Muzulu alebo z iných častí. Ľudia, a vláda tejto samozprávy v Kurdistane bola veľmi štedrá a otvorená počas dlhšieho obdobia a ponechala svoje dvere otvorené pre vnútorne presídlené osoby a pre utečencov. Dostávame sa však k bodu zlomu. Potrebujeme podporu EÚ a jednotlivých európskych krajín. Tak aby sme dokázali financovať ten apel na o apel OSN, ale aby sme aj pomohli vláde Kurdistanu z pohľadu vojenského, z pohľadu humanitárneho, aby sme po, pomohli naštartovať aj hospodárstvo bez silného a trvalého, to bez silnej a trvalej podpory medzinárodného spoločenstva nebudeme schopní situáciu zvládať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne dekán Cindy, my stále v tomto výbore hovoríme o snahe v Kurdistane chrániť civilné obyvateľstvo a e, odstrániť teroristické útoky. Ďakujeme za, za vašu prácu. Teraz je tu medzi nami aj pán Brian House, ktorý je podpredsedom parlamentnej delegácie pre Irak, takže by som mu ti rád dal slovo. Hovorí pán Hayes. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem Európskemu parlamentu za zorganizovanie tohto mimoriadného stretnutia. Som veľmi rád, že sme si mohli vypočuť takto z prvej ruky informácie o tej strašnej situácii v Iraku a o medzinárodnej zodpovednosti, ktorá existuje tu a v celom svete samozrejme na to, aby sa situácia v Iraku vyriešila, aby sme pomohli ľuďom. A vidíme túto tragédiu e, pred našimi očami, ktorá sa rozvíja už toľko rokov. Chcel by som len možno zopakovať niektoré veci, ktoré povedali kolegovia z Kurdistanu. Chcem sa vyjadriť dvom veciam keď si zoberieme počet presídlených, vnútorne presídlených osôb v Kurdistane a to bremeno, ktoré to predstavuje e, pre základné verejné služby, tak máme zodpovednosť, povinnosť v Iraku a najmä v Kurdistane pomáhať vláde a občanom, pretože títo veľmi otvorene a tolerantne reagovali na množstvo presídlených osôb, ktoré prišli do ich regiónu. A po druhé chcem povedať, že máme ďalšiu zodpovednosť a Bagdad má zodpovednosť e, splniť svoje rozpočtové sluby, pokiaľ ide o financovanie. Myslím si, že situácia by bola oveľa lepšia z hľadiska diplomatických aspektov, keby sa tieto záväzky dodržali. A myslím si, že je to toto financovanie v Iraku, vrátanie toho, o ktorom sme už hovorili v, predtým v našom pláne, je niečo, čo je cestou nielen k tomu, aby sme poskytli dôležitú humanitnú pomoc, ale aby sme aj oveľa lepšie presadzovali stabilitu v regióne a posilnili šance na úspech procesu zmierenia v Iraku. To je niečo, čo myslím všetci Európania podporujú. Takýto výsledok by mo- sa mohol podľa mňa dosiahnuť a myslím si tým, že by sa prizvali e, aktéry, ktorí sú často an- protivníci, to je Turecko, Irán, Saudská Arábia, ktorí, boj, ktorí sú niekedy proti sebe, aby spolupracovali a financovali tento plán a aby pomáhali pri jeho e, implementácii. To by umožnilo týmto významným regionálnym hráčom sedieť za tým istým stolom neutrálne a spolu s ostatnými partnermi hovoriť oveľa hĺbšie eh, o humanitných prioritách krajiny. Podľa mňa EÚ by tu mohla fungovať ako sprostredkovateľ, ako mediátor. Takáto stratégia, do ktorej by boli zapojení ďalší regionálni hráči, by bola veľkou pomocou irackému premiérovi, ktorý sa snaží diplomatickou cestou posilniť vzťahy Iraku s regionálnymi partnermi, priamými partnermi. A práve táto angažovanosť a jej kvalita by mala ovplyvniť naše dnešné rokovanie. Preto sa chcem spýtať, do akej miery Turecko, Sádzka Arábia, Irak a ďalšie krajiny v zálive boli zapojené do pripravovaný revidovaného plánu humanitnej pomoci Iraku, do akej miery sa na pláne zúčastňujú aká je výška ich súčasného finančného príspevku. Sú to bohaté krajiny. Majú možnosť spolu definovať programy e, s vládou Iraku a ak nie, tak aké sú možnosti vytvoriť takúto novú spoluprácu ako dôsledok e, situácie my potrebujeme podporu regionálnych partnerov a potrebujeme, aby sme pracovali na zmierení v regióne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Gomes, ďakujem veľmi pekne a ja ďakujem za to, že sa zorganizoval tento panel, ktorý sa hľadá reakciu, možnosť a podporujem e, finančnú pomoc samozrejme, ale musím aj povedať, že my v EÚ máme, sa milíme, keď sa pozeráme na Irak len s humanitnými okuliarmi a e, že sa zbavíme našej zodpovednosti, keď sa zameriame len na humanitnú otázku. To je dobre pre naše ego, pre naše svedomie, ale to nestačí na to, aby sme vyriešili ten veľký problém tam, kde máme aj povinnosti zodpovednosť. Napríklad v, v zahraničnej politike. Zameriam sa na humanitné otázky. Som veľmi rada, že pán Turko povedal, že obyvatelia v Iraku sú veľmi solidárni. Videla som to, bola som tam v januári, prešla som veľké územie, navštívila som tábory pre interne premiestnených ľudí, hovorila som s úradmi, videla som tú E, štedrosť, áno. A myslím si, že je veľmi dojímavé, keď musím povedať, ako ničí ma to, keď vidím, že Európania nechápu, o čo ide. Tu nejde len o e, obyvateľov a ich utrpenie, ale o to, ako obraňujú našu bezpečnosť, pretože Irak je práve bojskom e, v prvej línie proti terorizmu a my máme samozrejme povinnosti aj zodpovednosť, takže ja chcem povedať, že som e, zhrozená, nahnevaná. E, písali sme vysoké predstaviteľke Mondoriny, aby sme jej ukázali, ako sa dá viacej ešte robiť aj v humanitnej oblasti. Boli sme e, zhnusení, keď sme videli, že mnohé z týchto táborov pre interne premiestnených ľudí nemajú školy, pretože iracké orgány ne, alebo kurdské orgány nemajú tú kapacitu, aby to urobili. A máme tam tisícky mladých ľudí, ktorí nemajú škol vzdelávanie. A to vlastne je otrasné, lebo to je len dobrá živná pôda pre nábor do teroristických krúhov Takže naozaj my vôbec nezabezpečujeme, že sú tam školy a je to preto, že v samotnej EÚ je nedostatok koordinácie. Kde vidíme členské štáty? Sú tam, sú zapojené, ale nie je to koordinované a je to veľmi vážny problém, o ktorom sme už in, informovali aj komisára Stilniadisa, aj vysokú predstaviteľku a ja dúfam, že sa situácia zlepší. Okrem toho, na mňa veľmi zapôsobilo to, že existuje mnoho neformálnych táborov pre vnútorne presídlené osoby, pretože tie zdroje tam nie sú pre každého a títo ľudia sa trpko stiažujú a bývajú jedni vedľa druhého a situácia je veľmi ťažká pre nich z hľadiska tých základných potrieb, ja neviem, voda a podobne. Taktiež ma veľmi znepokojila skutočnosť, že som nevidela žiaden program na záchranu unesených ľudí, väčšinou dievčat a detí. A je tu program, ktorý e, realizujú Kurdi a Iračania, kurdské siete. Ale mňa prekvapuje, chcem sa spýtať, či ICRC alebo kto môže pomôcť a reagovať. Existuje nejaká medzinárodná pomoc problému, ktorý by sa mal aj z politického hľadiska riešiť pretože existuje veľa informácií. Máme ľudí, ktorí, sa, ktorí uniek, e, uniknú, ako jezické dievčatá, s ktorými sme hovorili. Tieto osoby by mohli poskytnúť ďalšie informácie, relevantné informácie, ktoré by sme mohli využiť na naše účely. Taktiež ma šokuje, že neexistuje program pomoci týmto ľuďom. To nehovorím len o tých zranených pešmergoch a ďalších bojovníkoch, ktorí potrebujú osobitnú lekárskú starostlivosť, ale tieto dievčatá, ktorým sa podarilo utieť, sú mimoriadne traumatizované, potrebujú špecializovanú pomoc. Je to trestuhodné, že sme v EÚ nepripravili program, ktorý by konkrétne pomáhal týmto osobám, ktoré žijú v, e, mimo svojich rodín a podobne. Taktiež si myslím, že ďalšia oblasť, kde potrebujeme koordináciu, je to, čo sa týka uh, návratu. Veľmi sa mi páči to, čo povedal pán Cindy. Vidíme tu jasnú väzbu medzi tým, čo sa deje v stre- na Stredozemnom mori a čo sa deje v Iraku. A to, čo vidíme všetci, s ktorými sa stretávame, kresťania, jezidy, E, nám vždy hovoria, skôr či neskôr prídeme do Európy, lebo tu nemôžeme žiť. A e, vodcovia týchto náboženských komunít nám hovoria, tu nejde len o prežitie ľudí, tu ide o prežitie aj týchto predislamských kultúr v Iraku. My nechceme, aby sa ľudia, aby ľudia utekali, my chceme, aby sa ľudia mohli vrátiť, ale to znamená naplnenie základných potrieb. Videl som školy vedľa hlavného videla som školy vedľa hlavného kostola. Ja neviem, na dvore kostola utečenecké stredisko v Abile a aj tam boli problémy so vzdelávaním. Takže ako si môžu títo ľudia myslieť, že majú podmienky alebo budúcnosť v Iraku, keď základné podmienky nie sú zabezpečené? A samozrejme si to vyžaduje, hovorili sme o niektorých programoch, o smiešných programoch, ktoré sa realizujú, ja neviem, špeciálne migračné programy pre kresťanov. To je úplne kontraproduktívne. To je presne opak toho, čo chcú kresťanskí vodcovia. treba im pomôcť teraz, dočasne, ale nie ich vykoreniť z Iraku. Treba im vytvoriť podmienky v Iraku, pretože keď títo ľudia budú mať podmienky sa znovu usadiť alebo sa vrátiť do svojich domovov a budú potrebovať potom medzinárodné záruky. A to je moja posledná poznámka. Ja si tiež myslím, že EÚ, hovorím o EÚ, lebo samozrejme, EÚ má konkrétnu zodpovednosť a mohla by urobiť viac a nerobiť, čo by mala z hľadiska politickej pomoci, dokonca bezpečnostnej politiky, aby pomohla tým Iračanom, ktorí bojujú ako pešmergovia. Ja som bola šokovaná, keď som zistila, že EÚ, sú, ktoré sú zapojené a ktoré poskytujú vojenskú výzbroj, zariadenia kurdským silám, sa medzi sebou nekoordinujú. To je smiešne tí, ktorí e, školia ľudí v Iraku, nie, sa nekoordinujú. Ja viem, že nekoordinujú ani s medzinárodnou koalíciou pod vedením USA a preto nemajú ten prínos, ktorý by mohli mať a to je neudržateľné, lebo ako som povedala, ako povedali ostatní, toto je tá prvá línia našej bezpečnosti. A potom je tu aj tá otázka povinnosti susedov Iraku, ktorí zohrali veľmi negatívnu úlohu, pretože prilievajú olej do ohňa, do ohňa tých, ktorí sú dneska teroristickými silami v Iraku. Ďakujem veľmi pekne, pani Gomeš. A ja som sa zaradil do zoznamu rečníkov, pretože ja som E, sa chcel vyjadriť k tomu, že je to hrozná katastrofa. Je to situácia, kde dochádza k mnohým násilným akciám, útokom a niekedy sa zdá, že liek je horší ako pôvodná choroba. Pozrite sa, koľky prišli o život v Iraku. V roku 2006 sme E, e, robili štúdiu mortality, robila to Univerzita John Hopkinsa z USA. 600 tisíc Iračanov zomrelo a dnes zomrelo 1 400 tisíc. Minister má pravdu, keď o tom hovorí, že je to minové pole a v provincii Anbar, kde E, bojovali efektívne proti Al-Kaide, boli úspešní, ale potom ďalej nemali prostriedky a potom došlo k e, ich spojeniu s teroristami a tí sa dostali teraz do Sýrie. Čiže vidíme, že rovnaká chyba sa opakuje stále a stále. E, Líbia, ďalšia strašná chyba, ktorá viedla k chaosu sú tam 4, 4 milióny vyhnaných ľudí, vnútorne presídlených ľudí. A vzniká tu naozaj teraz otázka, čo sa stane, čo sa stane s týmito dvomi miliónmi utečencov, ktorí boli v Sýrii Ako vidíte súčasnú situáciu? Je to naozaj veľmi náročná, ťažká práca. Snažíme sa tu vytvoriť priestor a teraz vidíme, čo sú naši najvýznamnejší nepriatelia. Sú to práve tí, ktorí e, budujú islamský štát je to teroristická organizácia, proti ktorej musíme bojovať všetkými legálnymi prostriedkami. To som chcel povedať. A teraz dávam slovo ďalším poslancom 3 minúty. Prosím, držte sa tohto časového limitu. Už nemáme toľko času. Eduard Rodier najprv. Neviem, kde to je e, Lekári bez hraníc. Ďakujem veľmi pekne. Teším sa, že tu môžem byť a že môžem povedať aj niekoľko slov za e, organizáciu Lekárov bez hraníc na tomto dôležitom stretnutí. Väčšina vecí, ktorá sa tu povedala, ktorá tu zaznela a to, čo môžeme my povedať, tu už bolo povedané. Ja chcem preto len zdôrazniť, že financovanie je potrebné, ale financovanie je potrebné, alebo pomôžem vtedy, ak je prístup Takže to sa tu už povedalo, chcem to zdôrazniť. A síce, že treba zabezpečiť bezpečný humanitný prístup, prístup, aby sme nemuseli každý krát znovu rokovať, keď sa chceme dostať do nejakej novej oslobodenej oblasti. Jednoducho musí to všetko fungovať tak, aby humanitné organizácie tam mohli prísť a mnoho, mohlo by sa urobiť oveľa viac v tomto duchu. A ostatok, myslím, už povedal, e, tu už bolo povedané, ostatné myslím a chcem sa poďakovať za túto príležitosť tu prehovoriť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Alan Bowman, veľvyslanec e, Kanady pri EÚ. I'm back here. Sedím tu, vzadu. Ďakujem pekne na úvod som sa chcel poďakovať organizátorom za to, že pozvali aj Kanadu, aby sa zúčastnila tejto medzinárodnej schôdze o Iraku. Robíme si veľké obavy ohľadom krízy a sme dôležitým prispievateľom, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc a zamýšľame tak robiť aj do budúcnosti v úzkej súčinnosti s EÚ, s OSN a so všetkými agentúrami, ktoré sú zastúpené na tejto schôdzi. Nakoľko sme v Bruseli, tak by som chcel očiarknúť osobitne záujem Kanady o úzkú spoluprácu s EÚ pri riešení tejto humanitárnej krízy aj nad rámec e, takejto snahy alebo aktivity. Samozrejme sme e, silným partnerom v mnohých veciach a hodláme sa tento vzťah posilniť, rozšíriť. E, Kanada si robí veľké obavy, pokiaľ ide o konflikt v Iraku a o milióny ľudí, ktorí sú ovplyvnení negatívne takýmto konfliktom. My silne odsudzujeme zameranie sa na minority, na menšiny a takisto na náboženské menšiny. Vyzývame všetky strany, aby rešpektovali medzinárodné humanitárne právo. Takisto chceme od nich, aby zabezpečili bezpečnú a neobmedzený, neobmedzený prechod pre civilistov, civilné obyvateľstvo. Kanadská vláda pristúpila k záväzku poskytovať podporu na záchranu životov pre tých, ktorí sú ovplyvnení krízou v Iraku. E, Kanada vyčlenila na tento účel 107 miliónov dolárov vo forme humanitárnej pomoci tým partnerom, ktorí fungujú v Iraku. Takýmto spôsobom sme už vyčlenili 80 miliónov e, dolárov tento rok, 40 miliónov v rámci Fast Track Priorit. E, to bola aktivita spustená vo februári 2014 Kanada sa chystá riešiť aj dlhodobé požiadavky Iraku nad rámec tej prebiehajúcej krízy. E, ďalších 23 miliónov v rámci nedávno oznámeného nedávno oznámenej asistencie rozvojového dobudovania, tak e, tým, tým spôsobom budeme pokrývať potreby populácie a budeme posilňovať inklúziu a tvorbu štátu. Takisto nad rámec tohoto poskytujeme potraviny, pitnú vodu, sanitu, takisto zdravotnú starostlivosť pre deti a iné ďalšie, ďalšie služby a takisto riešime rodovo podmienené násilie a takisto násilie na ženách. E, e, my chceme, aby tie priority v rámci projektu Fast Track e, dostali dodatočnú mieru podpory zo strany dar, darcov. Doteraz tak tomu nebolo. Dal, teda my vítame tvorbu tohto nového plánu pre humanitárnu, odozvu, humanitárnu odozvu Dúfame, že sa tak príde k e, navýšeniu prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie takejto humanitárnej pomoci pre Iračanov postihnutých konfliktom. Ako som spomenul už na začiatku, tak my sme zareagovali a vedeli, tak budeme robiť do budúcnosti. E, mám otázku, nakoľko to má byť štrukturované ako sekcia otázok a odpovedí. E, bolo by dobré mať viac jasno v tom, ako bude fungovať tento program humanitárnej odozvy spolu s tým programom Fast Track alebo tej, tej, takého zrýchleného konania, ako zabezpečiť ich súčinnosť tak, aby dochádzalo k lepšiemu a efektívnejšiemu poskytovaniu pomoci. Ďakujem pekne. Ahora le voy a dar la palabra a la señora Kelly. Ďakujem pekne. Kelly Clements. Ďakujem pekne. Ďakujem Európskej únii, Spojeným národom za to, že zorganizovali toto podujatie a že zacielili pozornosť na Irak a na tie obrovské potreby, ktoré vznikajú v krajine. Spojené štáty silne podporovalo zraniteľné skupiny v rámci Iraku a sme radi, že iracká vláda a vláda Kurdistanu je, sú silnými partnermi v rámci pomoci takýmto skupinám obyvateľstva. Od začiatku krízy Spojené štáty silne prispievali k úsiliu a nadráme z úsilia mnohých zastúpených organizácií už aj tu pričom poskytli viac ako 407 miliónov vo forme humanitárnej pomoci tým vnútorne presídleným, vrátane 208 miliónov dolárov tohto ročne. E, toto, oznámil aj, e, toto bolo oznámené aj na návšteve v Washingtone. Hovorili sme o nedostatku financií dnes ráno a hovorili sme o tom, že potreby výrazne prevyšujú tie vyčlenené prostriedky. Liz Grande a ostatní spomínali, že teraz je čas na reakciu e, vzhľadom na ten zlomový program, ktorému čelia programy pomoci v Iraku v súčasnosti. A je tu naliehavá potreba pomoci pre, tý, pre tých 3 milió- 3 milióny osôb, ktoré sú teraz postihnuté. Musíme smerovať prostriedky aj dodatočne vznikajúce presídlenia a musíme e, dodatočne posilniť e, financie, ktoré boli vyčlenené aj v rámci ECHO. Takisto si uvedomíme ten e, komplexný a bolestivý proces, e, ktorý sa deje v rámci klastrov a ktorý na seba zobrali, pokiaľ ide o tvorbu tohto plánu odozvy. Liz o ňom dnes ráno hovorila, ja sa chcem poďakovať všetkým, ktorí neunavne pracovali a za, pri veľkom osobnom riziku snahe pomôcť Iračanom a tým, ktorí sú ovplyvnení týmto konfliktom vzhľadom na náročnosť dosiahnutia takéhoto plánu e, je nevyhnutné viac ako kedykoľvek predtým zabezpečiť súčinnosť týchto agentúr. E, naozaj chceme, aby ten prístup sa stiahoval na e, celý Irak. Nad rámec IKR musí sa to diať aj v strednom Iraku a v južnom Iraku. Takisto musíme zabezpečiť teda vybudovanie, vytvorenie stratégie vystúpenia z takejto krízy, takú exit strategy Samozrejme, prístup k vnútorne presídleným zostáva pre nás naďalej kľúčovou prioritou. My sme si vedomi, aké sú tie obavy v oblasti bezpečnosti. Musíme nájsť rovnováhu medzi bezpečnosťou a medzi humanitárnymi zásadami. To je imperatívom, pretože predpokladáme, že budúce presídlenia budú nasledovať, pretože dochádza k bojom o tie vnútorné oblasti. Dnes ráno to bolo spomenuté. Obávame sa, že vnútorné presídlenie nebudú mať bezpečné miesta, na ktoré môžu utekať my sa domnievame, že ktokoľvek takto vnútorne presídlený bez ohľadu na etnickú príslušnosť alebo náboženskú príslušnosť bude sa môcť vrátiť domov dobrovoľne a bezpečne. Ďakujeme ešte raz za túto možnosť a za to, že tu môžeme byť. Ďakujem. más palabras, pero con el, como el tiempo corre y la verdad. Ďakujem pekne. Mali sme ešte ďalších, ktorí mali pôvodne vystúpiť, ale nakoľko musíme dať priestor našim panelistom, tak už nebudem môcť v tejto chvíli vystúpenia prijímať. Máme tak 10-15 minút pre účastníkov panelu, aby zareagovali. Chce niekto ako prvý zareagovať? Ďakujem pekne. Ja by som rád zareagoval na pár otázok. Osobitne, myslím, od e, pani Gomez a od pána podpredsedu je dôležité si uvedomiť, ako e, tento plán humanitárnej odozvy alebo reakcie sa zrodil. Je to plán, ktorý koordinuje DSRSG spolu s mimovládnymi organizáciami z OSN e, na základe tých humanitárnych princípov. A my teda chceme takýmto spôsobom e, reagovať na tie akutné potreby tejto krajiny Musí to vychádzať práve z takýchto princípov a zásad. Musíme sa ubezpečiť, že tento princíp bude zachovaný. Chcel by som sa zmeniť o Turecku, pretože ste ho spomenuli. 1,7 milióna sírskych utečencov je v súčasnosti v Turecku. pri poslednej registrácii pribudlo k tomu 92 tisíc Iráčanov nad rámec Afgáncov a iných eh, populácií utečencov. Myslím si, že treba si uvedomiť, a turecká vláda napriek skutočnosti, že je tu masový príliv, prílev utečencov, turecká vláda prijala azylový zákon, kde tie orgány prebrali mnohé funkcie, ktoré predtým spočívali na UNHCR. My musíme uznať a vzdať eh, hold eh, týmto, tomuto úsiliu Turecka za posledné roky, ktoré smerovalo práve k riešeniu otázky utečencov a oni vyčlenili naozaj obrovské zdroje v rámci reakcie na utečeneckú situáciu. Ak by tak neboli spravili, tak oveľa viac ľudí by sa ďalej uberalo do Európy, pokiaľ ide o rodovú, rodové násilie a násilie na ženách. Spomínala pani Gomez, ten plán reakcie alebo odozvy, response plan má silný komponent, ktorý sa týka tohoto, silnú zložku a mnohí aktéry, mnohé organizácie silno pôsobili v tejto oblasti. Samozrejme, deje sa tak eh, v úzkej spolupráci s vládou Kurdistanu, aby sme precízne reagovali na veľmi konkrétne potreby a požiadavky predovšetkým žien a dievčat, ktoré trpeli pod ohavnými sexuálnymi činmi a potom e, taký sociálna zložka, spoločenská zložka, to je taká všeobecná pripomienka zo strany mojej, zo strany UNHCR. Mali sme asi 80 tisíc ľudí, ktorí odišli e, v rámci opätovného usídlenia. A tie európske krajiny spolu so Spojenými štátmi mali asi 8500. E, naozaj je tu veľká potreba, aby tie kvóty na presídlenie, ktoré poskytujú členské štáty, aby sa navýšili Komisia práve predložila veľmi dôležitý návrh, ktorý plne podporujeme. A tá kvóta na úrovni 25 tisíc, ale myslím si, že to je len začiatok. Budeme potrebovať oveľa väčšie kvóty na presídlenie, hlavne pokiaľ ide o túto krízu. Ďakujem pekne pani Nozboty. E, ďakujem teraz, pokiaľ ide o e, o školy a v Sýrii, v Sudáne a mnohých ďalších krajinách na celom svete, tak tam je riziko, že stratíme celú generáciu, ktorá si bude mysleť, že násilie je odpoveď, že takto sa riešia konflikty. A to hovorím o našom potravinovom programe na školách, kde pomážame a my sme organizácia, ktorá je dobrovoľne financovaná a my pracujeme s miestnymi samozprávami, komunitami, vládami a riešime programy výživy pre chlapcov a dievčatá, lebo je dôležité, aby deti zostali v škole, aby sa naučili niečo iné. Takže máme programy v Sýrii, v Južnom Sudane a na niektorých ďalších miestach, ktoré sú veľmi tvrdé pre život, pretože si uvedomujeme, že musíme zabezpečiť potravinovú bezpečnosť a spolupracujeme aj s ďalšími agentúrami veľmi úzko, s UNICEFom a ďalšími, aby sme zabezpečili, že nestratíme generáciu. Takže ja viem, aké je dôležité toto riešiť v situácii rozvíjajúcej sa krízy a uvedomujeme si, že je dôležité, aby deti zostali v školách Chcem sa ešte vyjadriť aj tomu, čo tu zaznelo na adresu Turecka. Naša skúsenosť je taká, že turecká vláda bola veľmi štedrá pri svojej, pri svojej reakcii na potreby e, jedla v školách. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A ďalší účastník panelu, ďakujem veľmi pekne. Za, teraz hovorí pán Egeland. Ehm, zaznelo tu mnoho dobrých pripomienok. Viacerí ste tlačili na to, že treba tlačiť na politické riešenie, lebo Európa môže posilniť pre to terén, vytvoriť e, prostredie pre dialog, v ktorom by sa spojili medzinárodné síly miesto toho, aby navzájom superili v Iraku. Každý môže urobiť preto viac susedia, regionálni aktéry, medzinárodní aktéry. Ale to, čo vidíme teraz, je taký domino efekt zlých vecí, ktoré vyvolávajú nové zlé veci. Ľudia sú znovu a znovu presídlovaní, marginalizovaní, polarizovaní. tie stabilné prvky, ktoré existujú, sú podkopávané Extrémizmus tu má hostinu, keď každý stráca nádej. A to, čo my nerobíme a, a to, čo neurobíme v nadchádzajúcich pár mesiacoch, možno budeme ľutovať 10 ročia. Možno, že potom uvidíme oveľa horšie konflikty a presídlenia a potom je to už nezvládnutelné. A ako už povedal delegát USA, mechanizmus rýchlej reakcie, ktorého z mnohých z nás sú súčasťou, a vrátanie mimovládnych, e, nemá dosť peňazí, tak to je len príznakom zúfalej situácie a toho, ako, že neurobíme veľa vecí pre ľudí, potom zmizne nádej a potom všetko, všetko sa môže stať. Pokiaľ ide o vzdelanie, tak súhlasím s tým, kto povedal, že je dôležité vzdelávať. Pretože to, čo nám hovoria presídlenci, je veľmi často to, že dúfajú, že naše deti budú môcť chodiť do školy, aby sme nestratili túto generáciu. A toto je náš plán, takže nám pomôžte, pomôžte aj tomuto politickému procesu a potom možno dokážeme zvrátiť situáciu. Irak nie je beznádejná situácia, skutočne tam môžu nastať aj lepšie dni. A teraz dávam e, slovo kolegovi Jusevovi. Myslím, že odpovede tu už zazneli, môžem sa pod ne len podpísať. Nedokážem reagovať na otázky, ktoré sa týkajú CHP. Môžem len povedať, že konflikt, tak ako som povedal na začiatku, konflikt v Iraku je tu už veľmi dlho. Nie je to niečo nové, čo by vzniklo len pred roka polom, keď vznikla kurdská e, regionálna vláda e, a začali. My tu trpíme už dlho a medzinárodné organizácie len zavezujú rany. Udržateľnosť je kľúčom, je to súčasťou každého programu. Chcem zdôrazniť dlhodobý charakter tohto konfliktu. Máme tu e, mnohých medzi nami, e, ktorí dokážu povedať, kedy začali problémy, Takže my sa nemusíme pozerať, alebo nemáme pozerať len na tento súčasný konflikt. Musíme to vidieť z dlhodobej perspektívy, pretože to bude mať dopad na budúcnosť, keďže je to situácia, ktorá už pretrváva dlhšie. Ďakujem veľmi pekne a dávam slovo pani Kiran Kang. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj všetkým rečníkom z pódia, aj publiku za tieto veľmi dobré otázky. Je tu jedna vec, čo povedal veľvyslanec Kanady. Ako to súvisí s ECRP, ktoré začalo pred dvomi rokmi? Je to nový prístup. Situácia sa výrazne zhoršila a toto je plán reakcie na prácu v teréne v krajine na, je to naozaj minimalistický prístup ktorý, na to, čo momentálne potrebujeme. A potom po pol roku, keď tento program skončí, bude ďalší plán. Ďakujem ešte raz Európskemu parlamentu za to, že sme sa tu všetci mohli stretnúť, za to, že sme eh, mohli upozorniť na tento problém v Iraku je to situácia, ktorá si naozaj vyžiadala takéto stretnutie, e, upriamenie pomo- pozornosti a pomoc, ktorú potrebuje táto krajina. Počuli ste o trpení ľudí a musíme sa poďakovať všetkým tým, ktorí sú tam v teréne e, Lize Grandovej, pretože pracujú za mimoriadne ťažkých okolností a využívajú prostriedky, ktoré sa im podarí mobilizovať na to, aby sa dostali k čo najväčšiemu počtu ľudí. Takže sme tu počuli mnoho dôležitých, zaujímavých informácií. ECHR e je naozaj organizácia, ktorá postupuje veľmi premyslenie. Liza E, naozaj venovala veľké úsilie prípravy informácií na dnešné stretnutie. Zaslúži si to podporu všetkých. Sú to veľmi ťažké okolnosti, kde minimálne normy pomoci a základná dôstojnosť ľudí sú pravidelne porušované. To je práve tá výzva, ten problém pri ochrane. Toto musíme zabezpečiť a ochrana je naozaj to veľmi dôležité. To je to, čo e, tak vytrča z tejto novej, v novom hum, pláne humanitnej reakcie. Situácia, ako všetci hovoríme, sa zhorší a medzi tým máme povinnosť pomôcť tým ľuďom, ktorí ešte stále majú nádej, tak ako sa to povedalo, nádej, že niekto príde a ich ochráni. A Tony povedal, že my máme povinnosť udržať túto nádej pri živote. Napriek tomu, aká je tá situácia a to, že sa tá situácia v nadchádzajúcich mesiacoch zhorší, takže zúfalo vyzývame politikov a ďalších aktérov, aby ukončili túto devastáciu, toto násilie. A medzi tým nám prosím pomôžte. Pomôžte nás, financujte nás, aby sme mohli pomôcť ľuďom, obyvateľom Iraku, ktorí potrebujú pomoc teraz. Ďakujeme vám za všetky vyjadrenia pomoci. Ďakujem Európskemu parlamentu za to, že sa podujal byť spoluhostiteľom tohto e, podujatia A určite toto posolstvo solidarity, ktorú sme tu dnes počuli, odovzdáme obyvateľom Iraku. Ďakujem. Muchas gracias y para cerrar con broche de oro. Ďakujem veľmi pekne. E, máme tu čestie, že je tu medzi nami aj e, pán Stylianides, komisár zodpovedný za humanitnú pomoc. Ďakujem veľmi pekne e, za to, čo sme si tu, e, za toto podujatie všetkým rečníkom, za to, že sme si mohli pozrieť situáciu, že si nás oboznámili so situáciou v Iraku. Uviedli ste nám kľúčové prvky, ktoré sú potrebné preto, aby sme mali e, e, situáciu pod palcom. Angažovanosť medzinárodného spoločenstva je dôležitá ako sme počuli od Líze Grandeovej, tak plán eh, humanitnej reakcie v Iraku je veľmi jasne vypracovaný, zrozumiteľný, hovorí o humanitnej pomoci rozfázovanej do konca tohto roka. Vypočuli sme si informácie o utrpení detí. To je príšerné. Vláda Iraku a kurdistanská regionálna vláda sú konfrontovaní s veľkou výzvou, aby a musia vydržať v svojom úsilí a vydržať v koordinácii, aby zabezpečili humanitnú pomoc, aby sa mohli poskytovať základné služby trpiacemu obyvateľstvu, bez ohľadu na náboženské význanie, komunitu alebo podobne. To je to, čo je dôležité. Medzinárodné spoločenstvo sa nemôže, nemôže opustiť obete konfliktu, ale teraz, teraz musíme konať, nie zajtra. Ako som už povedal počas mojich pripomienok, musíme zaručiť huma- prístup humanitným pracovníkom bez podmienok. To je veľmi dôležité. Musíme zabezpečiť dodanie pomoci. Musíme urobiť, aby sme pomohli ľuďom, ktorí to potrebujú. Musíme vychádzať z potrieb zásad humanity, humanitnej pomoci. Všetky e, strany konfliktu musia doplňať svoje povinnosti vyplývajúce z medzinárodného humanitného práva a ľudskoprávnych dokumentov. Musia chrániť všetkých civilov. Riešenie humanitných potrieb je morálnou povinnosťou, ako sme už povedali. Je to morálny imperatív, ale okrem toho je to aj predpoklad pre bezpečnosti a stability. Nie len pre celú krajinu, ale aj pre celý región. Možno až globálne. Bez riešenia týchto potrieb e, je riziko, že pripravujeme živnú pôdu pre ďalšie konflikty, pre terorizmus a občania zostanú e, korisťou teroristických organizácií typu ISIS, začarovaný kruh násilia bude pokračovať. Milí priatelia, solidarita Európy s Irakom je pevná, hmatateľná. To je to posolstvo, ktoré poviem, keď navštívim Irak Financovanie EÚ je konkrétnym vyjadrením našej eh, pocitov. Minulý rok komisia a členské štáty boli druhým najväčším humanitným donorom v Iraku. A doteraz tento rok sme vyčlenili viac ako 38 miliónov eur do humanitných fondov. Tá eskalácia a boje vyvolávajú ďalší tlak na obmedzené humanitné zdroje. Taká je realita. E, v reakcii na túto situáciu Európska únia vyzva, vyzýva svojich partnerov, aby zabezpečili poskytovanie základnej pomoci vody, potravín a hygienických a sanitačných podmienok najmä v tých oblastiach, kde žije najviac eh, vnútorne presídlených občanov. Som veľmi hrdý na to, že môžem povedať, že dnes som vyčlenil ďalšie prostriedky na humanitnú pomoc v Iraku. Chcem jasne povedať, že náš záväzok je dlhodobý záväzok. Musíme zostať aktívni tak dlho, pokiaľ nás potrebujú. Európska únia bude aj naďalej v čele reakcie tak dlho, ako si to bude situácia vyžadovať. A tu hovorím nielen o finančnej situácii, ale aj o tom, že chceme rešpektovať medzinárodné právo a humanitné zásady, chceme podporovať e, trvalé riešenia, ale súčasne potrebujeme si navzájom spojiť ruky, spolupracovať, potrebujeme kolektívnu podporu, lebo zodpovednosť je kolektívna a musíme my konať len takýmto spôsobom, sa nám podarí dosiahnuť skutočnú zmenu. Ďakujem veľmi pekne. Muchas gracias, comisario. Quiero dar las gracias a todos los participantes, a los intervinientes. Y Ďakujem všetkým účastníkom, všetci, čo stojí, uh, vystúpili a dúfam, že toto stretnutie nám pomôže, všetci budeme zodpovedne postupovať. Eh, v súvislosti s Irakom a pomôžeme všetkým organizáciám, ktoré sú veľmi nápomocné. Teraz by som chcel ukončiť dnešné stretnutie. Najbližšie stretnutie bude 15. a 16. júna a AFET 11. júna v Štrasburgu. Ďakujem.